Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a páni. Prosím, usadte sa. Začneme. Leider ist unsere Präsidentin Frau Naša predsednička pani Farhajan bohužiaľ ešte je z dopravných dôvodov neprítomná, takže ja by som začal ako podpredseda. Potom, až príde pani Farhajen, tak preberie predsedanie. Takže ja by som teda začal. Pokiaľ z vašej strany nie sú žiadne výhrady, tak môžeme prijať návrh zasadnutia. Nevidím žiadne výhrady. Návrhy protokolov e, zasadnutí výborov z 24. septembra a 1. oktobra nájdete vo vašich dokumentoch k zasadnutiu. Sú nejaké pripomienky k týmto protokolom? Nevidím, takže navrhujem, aby sme ako obvykle protokoly považovali za prijaté, pokiaľ e, nebudú vznesené žiadne námietky v priebehu tohto zasadnutia. Dnes máme e, tlmočenie e, do následovných jazykov francúzština, nemčina, taliančina, angličtina, gréčtina, španielčina, čeština, maďarčina, litovčina, lotiština, polština, slovenčina, slovinčina, bulharčina, rumunčina a chorvačtina chcem vám e, pripomenúť, že toto zasadnutie sa prenáša online cez web streaming. rozhodnutia koordinátorov z 1. oktobra 2019, ktoré 2. oktobra mailom boli zaslané všetkým členom KULT, e, môžu byť oficiálne považované za schválené, keďže do e, príslušnej lehoty 4. oktobra neboli vznesené žiadne výrady. Teraz by sme prešli k cene Lux. 30, 13 rokov po svojom vzniku filmová cena Lux Európskeho parlamentu hrá stále dôležitejšiu rolu. Je to iniciatíva, ktorá sa koncentruje na európske hodnoty a témy, ktoré zodpovedajú princípom európskeho projektu. Interná hospodárska súťaž, interná súťaž v Európskom parlamente začne e, 24. E, oktobra oficiálne e, e, so službou Video on Demand a balíčkom DVD pre europoslancov. Hlasovanie takisto bolo otvorené v tomto okamihu. Členovia a predovšetkým členovia výboru KULT tu a ako poslanci, ako vyslanci tohto cenu hrajú dôležitú rolu. Ide o následovné filmy Cold Case, Eh, od Hamaskjold, eh, od Matza Brügera. God Exists, Her Name is Petrunia od Teony Strugarmitevskej. The Realm od Rodriga Sorogojena. V Bruseli eh, budú tieto filmy premietané medzi 11. a 22. novembrom, novembrom v, v, v, v divadle Lux v jeho týme Hudin a členovia e, môžu e, cez stránku www.luxprice.du lomeno vote odovzdať svoje hlasy do 24. oktobra, od 24. do 26. oktobra. Sekretária ceny Lux e, vám ešte pripomenie, ako si môžete pozrieť tieto filmy a ešte raz vysvetlí postup hlasovania. Samotné udelovanie ceny sa uskutoční v stredu 27. novembra Eh, v plenárnej miestnosti v Štrasburgu. Samozrejme, nejde len o internú súťaž, ale aj o to, aby filmy boli prezentované čo najširšej európskej verejnosti. Z tohto dôvodu e, styčnými e, úradmi Európskeho parlamentu e, boli zorganizované tzv. Lux Film Days a tzv. simultánne premietania, ktoré sú zorganizované spoločne e, z Creative Europa Media e, v sieti Europa Cinemas. Čo sa týka simultaneous screenings, 6., e, 7. a 8. novembra sú tieto filmy zároveň v 15 európskych krajinách a okrem toho v Severnom Macedónsku, v Bosne a Vercegovine premietané v Bruseli, traja režiséri týchto filmov e, prídu do Bozaru a do kinografu, aby sa zúčastnili diskusie, ktorá bude prenášaná naživo vo viac ako 35 e, kinách. Členovia sú e, srdečne pozvaní, aby využili túto príležitosť a zúčastnili sa týchto podujatí. Diskusie budú prenášané naživo na Facebooku a cez web stránku Arte. 8. vydanie týchto Luxfilm Days sa takisto začalo. Tri e, filmy Lux budú od oktobra až do decembra e, premietané vo viac ako 200, pri 20, ako 200 premietaniach. Členovia, ktorí chcú využiť príležitosť a zúčastniť sa týchto premietaní, sa môžu obrátiť buď na sekretariát Lux ceny alebo na informačný úrad Európskeho parlamentu svojej členskej krajiny. Stále viac poslancov organizujú Eh, premietania filmov Lux vo svojich volebných okrskoch. Eh, príručka s praktickými typmi eh, o organizácii týchto filmových premietaní už je obsiahnutá v informačnom balíku, ktorý vám bol spolu s brožúrkou a tohoročným vydaním katalógu, ako aj DVD s troma filmami v 24 titulkoch vám toto bolo poskytnuté. E, takže niekoľko miest e, e, je ešte k dispozícii. Pokiaľ ide o udelovanie ceny, ktorá sa uskutoční 7. novembra, ale cestovné náklady a náklady na ubytovanie sa nepreplácajú, takže tu bude zastúpenie aj na Berlinále, v Cannes. Tieto filmy budú zastúpené v ale v Cannes, v Karlových Varoch od 3.7. až 11.7. a e, vo, v Benátkach začiatkom augusta, e, teda koncom augusta, začiatkom septembra 2019. A tu je dôležitá prítomnosť členov výboru Kult. Festivaly sú ideálnym miestom, aby sa viedol dialog E, so združeniami a s partnermi e, bola by veľmi ocenená a žiaduca prítomnosť členov. Pokiaľ je záujem, tak poslanci sa môžu obrátiť e, na sekretariát ceny, filmovej ceny Lux. Toto nie je len dôležitá iniciatíva Európskeho parlamentu, ale má to aj mimoriadný mimoriadnú európsku a kultúrnu pridanú hodnotu. Náš výbor by mal napredovať e, a ísť príkladom, pokiaľ ide o to s našimi kolegami diskutovať o filmoch a presvedčiť ich o tom, aby si pozreli tieto filmy a aby o nich hlasovali. Takže ak vás ako členov výboru Kult vyzývam k tomu, aby ste um, boli aktívnymi uh, podporovateľmi uh, ceny Lux. Teraz by sme prešli ďalej. Ako všetci viete, členovia počas rozpočtového konania môžu zasielať pilotné projekty a prípravné opatrenia e, po preskúmaní Európskou komisiou tie najlepšie e, PPPA e, budú prijaté výbormi a následne v plenárke prijaté projekty potom budú zrealizované Európskou komisiou. V tomto legislatívnom období chceme e, trošku osvetliť realizáciu týchto projektov a e, komisiu budeme e, v pravidelných intervaloch žiadať, aby prezentovali príslušné projekty dnes. GDEAC a GD Connect odprezentuje 4 projekty a rád by som privítal našich dnešných hostí z komisie. Začnem pani Ingrid Rigler, ktorá je eh, Head of Unit DGEAC, ktorá nám poskytne všeobecný úvod, eh, pokiaľ ide o hodnotiaci proces týchto PPPA. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. <clears throat> Tiež by som sa chcela poďakovať za to, že ste pozvali komisiu, aby e, prezentovala niektoré z pilotných projektov a prípravných akcií, ktoré momentálne implementujeme. Na to, aby sme to urobili, myslím, že je najlepšie začať krátkým úvodom o tom, ako v podstate posudzujeme pilotné projekty a prípravné akcie, ktoré e, dostávame od parlamentu a aké kritéria aplikujeme. E, ak e, tá prezentácia funguje, Takže na to, aby sme to lepšie pochopili, chcela by som, aby ste sa najprv pozreli na definíciu pilotných projektov a prípravných akcií na základe finančného nariadenia a potom uvidíme, že pilotné projekty a prípravné akcie sú definované tak, že fungujú mimo e, vytvoreného právneho základného aktu a spadajú do kompetencie komisie a toto sú v podstate kritéria, ktoré sú veľmi dôležité. Sú to také tie hlavné princípy pri posudzovaní PPPA. E, to sú naše kritéria posudzovania. A potom, pokiaľ ide o jednotlivé kategórie posudzovania, tak je dôležité e, mať túto definíciu na zreteli. No a potom samozrejme, ako viete, pilotné projekty, e, tie sú v tomto rámci Eh, v rámci kompetencií EÚ. To sú pilotné projekty, ktoré eh, vlastne testujú nové návrhy a prípravné akcie. To už je krok ďalej. Už vlastne pripravujú potenciálne nové legislatívne návrhy. Takže keď sa teraz pozrieme na jednotlivé implementačné kategórie, ktoré tu máme, máme 4 a, B, C a D. Čiže čo to znamená? Na úvod by som chcela povedať, že je dôležité poznamenať, že keď komisia posudzuje e, tieto PPPA, ktoré obdrží od parlamentu, tak robíme čisto právne posúdenie. To znamená, že e, kategória, do ktorej spadá váš pilotný projekt, e, tam nejde o hodnotu projektu, to znamená, že napríklad, ak váš pilotný projekt e, je e, posúdený, že spadá do kategórie C alebo D, že e, je to zlý projekt, čo sa týka myšlienky, ale na základe právneho posúdenia spadá do tejto kategórie. Čiže rýchlo si prejdeme tieto štyri kategórie. Máme kategóriu A, to znamená, že pilotný projekt by mohol byť implementovaný presne ako e, bolo navrhnuté. Prepačte, myslela som, že ešte niečo bude pokračovať. Takže ešte sme pri A, takže je to e, e, tak, ako to navrhujete, by to mohlo byť implementované. Nemôže to byť implementované v rámci žiadneho zo súčasných programov, ktoré implementujeme, čiže nie je to pokryté právnym základom. A nie je to pokryté právnym základom a čo je takisto dôležité, že nie je to pokryté žiadnym zo súčasných pilotných projektov alebo prípravných akcií, ktoré momentálne prebiehajú. Potom tu máme kategóriu B, kde e, vlastne uvádzame, že tento pilotný projekt by za určitých podmienok mohol byť implementovaný, ale musí byť e, trošku e, upravený, pretože časť pilotného projektu už môže byť pokrytá existujúcim právnym základom, buď, alebo, nie, alebo časť toho pracovného programu je príliš ambiciozna a nedá sa vykonať na základe e, dostupného rozpočtu. Čiže je to potenciálne implementovateľný projekt, ale musí byť trošku upravený alebo jednoducho komisia o ňom nemá dostatok informácií, aby ten projekt riadne posudila a potrebovala, potrebovala by viac informácií. Teraz ku kategórii C. Tento pilotný projekt znamená, že je v plnej miere pokrytý existujúcim právnym základom alebo prebiehajúcim pilotným projektom alebo prípravnou akciou. Ešte raz chcem zdôrazniť, že to nemusí znamenať, že je to zlý nápad, ale jednoducho môže to byť financované podľa existujúceho programu. Nestačí, že je možnosť to financovať, e, ale takýto projekt už ešte by nemal existovať. No a potom posledná kategória je kategória D, kde vlastne máme implementačný problém. Napríklad z formálnych dôvodov môže byť, nemôže byť implementovaný, napríklad e, Eh, už je tam eh, stanovený beneficient, to je proti súčasnému nariadeniu, alebo navrhuje tému, ktorá je nad rámec eh, kompetencií EU, napríklad mm, osnovy, vytvorenie osnov, alebo je to čisto vnútroštátna záležitosť a nemá to európsky rozmer. Napríklad pilotný projekt o výmene medzi lokálnymi komunitami. Takže tu by som skončila všeobecnú prezentáciu posudzovania a rada si vypočujem a zodpoviem vaše otázky o tom všeobecnom posudzovaní. A ako pán, predsedom, ako pán predseda povedal, tak už teraz ide o konkrétne pilotné projekty. Len chcem povedať, že ak máte otázky ohľadom vašich súčasných pilotných projektov, tak veľmi radi e, zareagujeme na tieto otázky a e, obratíme sa na vás bilaterálne, pretože prebiehajú desiatky pilotných projektov a e, tých pár kolegov by nemohlo odpovedať podrobne alebo by tie otázky sa týkali iných než tých štyroch pilotných projektov, ktoré sú tu teraz prezentované. Ďakujem, pani Riblar. Navrhujem, aby sme si najprv pozreli všetky prezentácie projektov a potom budeme mať čas na otázky. A keď budete klásť vaše otázky, prosím, e, vopred povedzte, e, komu by ste tú otázku chceli adresovať. Teraz má slovo pán George Šokolaj e, z Culture Unit DGA on nám niečo povie o projekte Music Moves Europe. Nech sa páči. Thank you very much, sir. Ďakujem veľmi pekne. Prajem vám príjemné dobré ráno. Nakrátko predstavím jednu z tých prípravných e, akcií, kde začali sme e, v roku 2018 so sumou pol milióna eur a potom v roku 2019 3 e, milióny eur a výbor už navrhol, aby to pokračovalo aj v roku 2020. Je to projekt Music Moves Europe. Ide o podporu e, európskej hudobnej diverzity a talentu. Cieľom tohto PVPA e, je otestovať vhodné opatrenia, ktoré by e, sa mohli naplno rozvinúť v oblasti hudby, pokiaľ ide o budúce podporné programy pre kultúru. My sme veľmi uvítali tento návrh a s radosťou to implementujeme Mm, nie je to úplne vlastne súčasťou Creative Europe programu, lebo Creative Europe je ako si sexuálne slepý program, teda venuje sa rôznym oblastiam, podporuje všetky druhy umenia. A hudba tam nie je špecifikovaná. A e, teda hudobný sektor má isté problémy s ohľadom na digitalizáciu, e, ktorá začala pred desiatimi rokmi a preto sa to musí riešiť oddelenými opatreniami. No a ide o lepšie pochopenie trhu, lebo nemáme dostatok dát a musíme otestovať, či je možné vytvoriť mechanizmus na lepší monitoring dát. No a ďalší cieľ je podporiť mobilitu umelcov rôznymi typmi e, odbornej prípravy a urobiť ich odolnejšími voči trhu. No a tretí cieľ je otestovať rôzne distribučné modely, ktoré nám pomáhajú e, rozšíriť európsku hudbu e, po Európskej únii. A štvrtý cieľ je zistiť, ako by sme mohli podporovať e, európsku hudbu na medzinárodnej scéne. Čo sa udialo v roku 2018? Mali sme štyri výzvy a dve štúdie, Jeden z, jedna z víziev e, sa venovala testovaniu inovatívnych projektov, pokiaľ o distribúciu online a offline. A išlo o pomoc e, ne-mainstreamovej hudby a ako je lepšie dostať k poslucháčom. No a mm, výzva sa týkala inovatívnej a e, medzisektorálnej práce. Ide o špeciálne E, špeciálne zručnosti v oblasti podnikania. Pripravili sme exportnú stratégiu výzvou na predkladanie projektov a vykonali sme tiež štúdiu vykonateľnosti s pomocou Music Observatory. Projekty teraz prebiehajú. Očakávame, že skončia niekedy v marci v roku 2020 a distribučný kurz tam budeme mať v decembri e, stretnutie, ide o networking, ide o to, aby sa zoznámili, aby zistili, čo kto robí. A odborná príprava skončí v marci. No a štúdie, tam očakávame výsledky na konci tohto roka. A samozrejme urobíme následné kroky podľa toho, čo štúdia prinesie v roku 2019 s dvojnásobným rozpočtom sme sa rozhodli pokračovať a zaviesť nové prvky do e, kurzu z roku 2018. Takže pokračujeme s odbornou prípravou, pretože sme zistili, že tam bol veľký dopyt po tejto príprave. No a keď budeme mať výsledky exportnej stratégie, tak podporíme, budeme testovať vlastne niektoré z tých opatrení, ktoré táto stratégia stanovila. Nové témy, pokiaľ ide o distribúciu, tam sme sa rozhodli, že si pozrieme malé miesta, teda kluby, ktoré sú inkubátormi inovatívnej hudby a tie sú veľmi ohrozené, v mnohých krajinách e, klesá ich počet, takže chceme zistiť, ako je možné, aby dokázali čeliť ekonomickým výzvam a sociálnym výzvam. Urobíme to novou výzvou a chceme teda združiť týchto ľudí a chceme hovoriť o tom, ako títo ľudia môžu pristúpiť na trh so svojimi produktmi. Budeme testovať e, aj umelecké vzdelávanie a tiež chceme spustiť štúdiu pokiaľ ide o špecifické výzvy pre mentorov, vzhľadom na výzvy, ktorým umelci čelia. Niektoré z týchto kurzov už boli zverejnené a tie ďalšie zverejníme čoskoro. No a ako to teda zapáda od celkového obrazu? Cieľom e, týchto opatrení je, aby sme otestovali nové nápady Pracujeme s e, členskými štátmi v rade v pracovnej skupine, aby sme diskutovali o opatreniach pre potreby hudobného sektora. Hovoríme tiež o e, ďalších výzvach e, pre umelcov a prebieha dialog s celým odvetvím, aby sme si overili naše zistenia a aby sme hovorili o nových potrebách a aby sme mohli vlastne rozvinúť e, e, celosektoriálny prístup e, v tejto oblasti. Ďakujem pekne, pán Šokolaj. Teraz dávam slovo pani Marisa Fajndas Esteban, ktorá je zástupkyňou vedúcej športovej jednotky DG, Ide o projekt Šport ako nástroj na integráciu a sociálnu inklúziu utečencov. Ona nám tento projekt predstaví. Nech sa páči. Thank you, chair. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť o pilotnom projekte, je to prípravné opatrenie na teda šport ako nástroj na integráciu e, utečencov. Sociálna inklúzia je to vlastne jedna z kľú- a kľúčová priorita e, v športe. Projekt, program Erasmus Plus rieši tieto a ďalšie priority. Šport má potenciál prispieť významným spôsobom k integrácii migrantov v EÚ. A vieme, že v celej Európe prebiehajú projekty, sú to projekty na základnej úrovni, e, e, robia ich organizácie v teréne, obce a využívajú tento nástroj, aby uľahčili, aby uľahčili integráciu utečencov. A to sa deje po celej Európe. No ale je tam stále čosi, čo Erasmus Plus program nerieši tam totiž nebolo nič špecifické, čo by sa týkalo integrácie migrantov. To sa v právnom základe nespomína. No a vzhľadom na veľký význam tejto priority, teda integrácie migrantov, e, tu vznikol pocit, že to je istá medzera, ktorú musíme vyplniť e, pomocou tohto pilotného projektu a prípravných opatrení. Jeden z cieľov tohto pilotného projektu e, e, prípravných opatrení je vytvoriť prepojenia, výmenu medzi rôznymi organizáciami, aby došlo k výmene e, skúseností a ako čo najlepšie podporiť integráciu migrantov. Do roku 2019 sme podporili 54 projektov s maximálnym rozpočtom 60 tisíc eur. Hlavný cieľ boli teda miestne športové organizácie, športové kluby a federácie. Takže vidíte, že je tam rastúci rozpočet a zacieli sme sa na väčšin, na dosť veľa organizácií. V 2016 sme mali 0,6 miliónov rozpočet, 53 e, prijatých žiadostí, 2017 to bolo 1 milión eur, stojí 11 e, prijatých žiadostí a 19 vybraných projektov. V roku 2018 1,4 milióna eur, 96 žiadostí prijatých a 24 vybraných projektov. Tento rok máme veľa väčší rozpočet, 3 milióny eur, a spustili sme vlastne výzvu v dvoch častiach. Tá prvá teda ide o financovanie športových aktivít a zameriavame sa na väčšie organizácie a dlhšie projekty. Tie príklady sú napríklad e, e, príprava trénerov a zamestnancov, ktorí sa venujú integrácii utečencov prostredníctvom športu. Máme tam nový prvok, tento rok e, tam ide o e, networking a šírenie informácií. Ide nám o vytvorenie prepojenia medzi projektmi v rôznych krajinách. E, dostali sme 70 prihlášok a vybrali sme 11 projektov. Takže toto je zoznam vybraných projektov. Výsledky sme nedávno zverejnili. Takže Vidíte tu niekoľko projektov, ktoré no, prišli z rôznych členských štátov a vidíte tam tiež jednotlivé kategórie alebo typy žiadateľov, ktorí boli vybraní. Je to e, teda e, rôznosť, e, ktorú tam vidíme v tých organizáciách, napríklad Nemecký olimpijský zväz z Nemecka, alebo mimovládna organizácia z Talianska, alebo športový taekwondo, taekwondo klub z Chorvátska, alebo organizácia z Maďarska, Otalom, alebo a tiež e, je tam zastúpené mesto Mutia zo Španielska, alebo fotbalový zväz e, Malty, alebo atletický zväz v Belgicku a potom eh, mm, nejaký malý klub eh, z Bruselu, krajinem futbalový klub, alebo mimovládna organizácia Play International z Francúzska, alebo veľká mimovládna organizácia z Dánska. Takže vidíte, že tam je veľká diverzita organizácií. Ďakujem. Danke, Frau Esteban. Nun gebe ich das Wort an... Teraz dávam slovo pani Lucia Recalde, je vedúca média DigiConnect. A poskytne nám prehľad o projekte titulkovanie televízneho obsahu, kultúrneho obsahu v Európe, naprieč Európou. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za možnosť uh, prezentovať vám tento projekt, pokiaľ ide o uh, prípravu titulkov Európskeho kultúrneho televízneho obsahu. Cieľom tohto prípravného opatrenia pilotného opatrenia je vytvoriť, vyskúšať inovatívne stratégie na Eh, vytvorenie eh, titulkov európskeho eh, kultúrneho obsahu, aby sme podporili rozšírenie v online priestore tohto obsahu. Hlavným cieľ, hlavné kritéria, na základe ktorých sme zostavili výzvy, tam bolo kritérium minimum 300 hodín obsahu v rôznych častiach Európy. Príjemcami sú Arte, Arte Europe, Europa eh, Connected by VPRO. Projekt eh, je, sa rozbehol následovne pilotný projekt, eh, prvá fáza v roku 2015. Jediným príjemcom tam bola televízia Arte, lebo oni jediní splnili podmienky návrhu. No a potom sme získali dva návrhy v roku 2016, ARTE a VPRO. V roku 2017 sme mali znova dvoch kandidátov, v roku 2018 jeden kandidát a v roku 2019 VPRO je hlavným príjemcom tohto opatrenia. Od roku 2019 ARTE bude príjmať e, financovanie prostredníctvom nového opatrenia, ktoré podporuje titulkovanie európskeho kultúrneho obsahu. A myslím, že toto je veľmi dobrý príklad, ako takýto projekt môže sa môže presadiť a môže sa stať e, opatrením v rámci existujúceho programu. Niekoľko o poznámok VPRO. E, poskytuje tu tilkovanie v angličtine, francúzštine a španielčine a e, zameriava sa hlavne na publikum YouTube. E, je tam niekoľko kanálov pre e, dokumentárne filmy a tak ďalej. Chcem tiež povedať niečo o skúsenosti Arte. Arte buduje na svojich skúsenostiach ako poskytovať program v Nemčine a Francúzštine a vďaka opatreniam Európskeho parlamentu eh, rozšírila svoju ponuku najprv v angličtine, potom v španielčine a neskôr aj v polštine a taliančine. Európska pridaná hodnota tohto projektu je podľa nás eh, nesporná, pretože Vďaka tomuto opatreniu európsky obsah v šiestich jazykov 70 eh, eh, eh, Európanov má prístup k obsahu vo svojom materinskom jazyku. Tento obsah je dostupný nielen v Európe, ale celosvetovo. A, ale v niektorých prípadoch ide o obmedzenie. V Spojených štátoch je veľký záujem o obsah, ktorý poskytuje RT vo svojej anglickej verzii. My si myslíme, že tento projekt bol veľmi úspešný a preto si myslíme, že tie výsledky by, ja som, že by sme sa s nimi o ne mali podeliť s celou audiovizionálnou komunitou, preto sme urobili niekoľko stretnutí. To prvé bolo v spolupráci s EBU, bolo to EBU Media Summit a potom v spolupráci s DG Connect sme vytvorili informačné, pripravili informačné stretnutie 31. maja a tam bola možnosť poučiť sa vlastne z hodnoty poskytovaného obsahu vďaka e, titulkovaniu, ktoré vlastne rozšíruje prístupnosť. No a čo sme sa naučili? Je tu pozitívny dopad e, pri poskytovaní titulkov v rôznych jazykoch podporuje rozšírenie európskych programov. A okrem toho financovanie sa ukazuje ako veľmi efektívne a mo- efektívny model, pretože e, európske financovanie vlastne takto venované na prípravu titulkov a máme, tiež sme zistili, že je veľmi dôležité propagovať e, a komunikovať tieto aktivity a musia byť primerané na tie oblasti, kde sa titulkovanie poskytuje, takže musí to ísť e, ruka v ruke s cieľom zasiahnuť čím väčší počet ľudí. To sme zohľadnili e, pri príprave e, programu, o ktorom rokujeme teraz. Ďakujem, pani Rekalde. To bola posledná prezentácia, teda bude posledná e, prezentácia pani Voltan. Nás bude informovať o projekte Mediálna gramotnosť pre všetkých. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem naozaj, že, nám, že mi umožňujete predstaviť tento projekt. Je to pilotný projekt, ktorý má za cieľ zlepšiť mediálnu gramotnosť európskych občanov v celej Európe. Existovala tu snaha zapojiť tých, ktorí pochádzajú z menšinových skupín, ktorí žijú v sociálnej nevýhode alebo žijú na okraji spoločnosti. Cieľom tohto projektu od samého začiatku bolo zvýšiť schopnosť občanov kriticky hodnotiť obsah, ktorý e, médiá sprostredkovávajú a tiež zvýšiť mediálnu gramotnosť. A to aj preukázalo flexibilitu tohto nástroja. Sústredili sme sa konkrétne na tlač, a na vysielacie médiá od roku 2016 až do dnes nám tento projekt umožnil aj zahrnúť aj masívne zmeny, ku ktorým dochádza e, v rámci e, kontaktu občanov s médiami a tiež teda zvýšiť gramotnosť aj v online projektoch. Tuto zmenu na onlineové vysielanie sme zvládli a snažili sme sa naozaj zahrnúť a rešpektovať všetky zmeny v mediálnej oblasti. Išlo nám o to, aby sme zmenili prístup občanov a ich angažovanosť v médiách. Zamerali sme sa na vzdelávanie, ale tiež sme zvýšenú pozornosť venovali samotnej úlohe občanov, keď ide o onlineové záležitosti, teda ako môžu zdieľať obsah, hlavne v oblasti správ. Mohli by ste možno povedať, že všetci sme súčasťou online médií pretože Európania sa dozvedajú nové informácie e, v politickej oblasti, ale dostávajú e, týmto kanálom aj fake news. Ale ďalším aspektom bolo rozšíriť naše zameranie na nielen na mladých, alebo rozšíriť z mladých aj na starších občanov. Mladí ľudia sú oveľa schopnejší prispôsobiť sa digitálnej ére a veľmi často práve starší občania majú väčšie, väčšie problémy, aby chápali dôsledky aj vlastných akcií online na nete, aby pochopili, akým spôsobom správne hodnotiť informácie, ktoré dostávajú a čím vôbec môžu dôverovať. My sme začali vo veľmi skromným rozpočtom prvom roku to bolo 250 tisíc eur, sponzorovali sme dva projekty. V 2017 dva projekty 500 tisíc, ďalší rok sme dostali 500 tisíc a mohli sme zafinancovať ďalšie dva projekty. Nasledujúci rok znovu 500 tisíc a 4 projekty. Tieto sa zaoberali, ako som už povedala, tradičným vzdelávaním alebo vzdelávaním v oblasti tradičných médií a tiež na projekty. E, v roku 2017 sme sponzorovali projekt, kde sme sledovali dopad informácií e, pre ženy online a tiež spôsob, ako sú ženy e, reprezentované v médiách, čo sa týka ich zdravia a podobne. Tiež sme financovali projekty pre novinárske médiá a zvýšenie gramotnosti medzi študentami žurnalistiky. A tiež sme sa snažili podporovať aj tých, ktorí kontrolovali faktickosť projekty, ktoré budeme eh, financovať v rámci prípravných akcií nám poskytnú veľkú pomoc v oblasti šírenia gramotnosti digitálnych médií a my sa na túto prácu tešíme v rámci Renew Creative Europe po roku 2020 a záverom by som vás rada požiadala, aby ste zvážili vaše zapojenie do týždňa mediálnej gramotnosti. Bude to marec-apríl 2020 počas tohto týždňa budú isté akcie v Záhrebe, kde budú projekty práve založené na tejto téme alebo vychádzajúce z tohto projektu. Ďakujem veľmi pekne, Volkom, za vašu prezentáciu. Milé kolegyňa a kolegovia, hovorí pán predseda, teraz môžeme prejsť na otázky. Všetci máte jednu minútu. Poprosím vás, kladte otázky adresne, konkrétne na osobu a budeme, poďme pingpongovo otázka, odpoveď. Prvý, prvá otázka. Ďakujem pekne, pán predseda na pani Rigler. Otázka pán Ruiz de Vesa. A musím povedať, že vaše vystúpenie ma veľmi sklamalo a vaše kritéria vôbec nie sú dôveryhodné a je jasné, že máte nejaký program a vyberáte pilotné, pilotné projekty, ktoré spadajú do tohto vášho programu a aby ste mohli vylúčiť také, ktoré sa vám nepáčia, tak používate rôzne formálne kritéria. Vylúčili ste niektoré projekty preto, že neboli e, v správnom rozpočtovom riadku a tak ďalej. Alebo ste kvalifikovali ako pilotný projekt, kde sa chcelo oslavovať 70. výročie Šumana. Vy ste hovorili že nespadalo do vášho e, rámcu pôsobenia e, oslavovať akt, ktorý je interinstitucionálny medzi radová komisiou a parlamentov. Tiež ste povedali, že nemôžete v rámci odporúčaní schváliť kurikulum pre európske e, vzdelávanie európskych občanov. Pani Riedler, ale skutočne úprimne povedané, vy si nemôžete myslieť, že my poslanci sme hlúpi. Alebo nám preukážte, alebo vaše právne služby, že to nie je v vašom rámci aplikácie. Vy predsa nemôžete členským štátom e, vnúcovať nejaké kurikulum. Takéto kompetencie vy jednoducho nemáte. Pani Rigler, nech sa páči. Ďakujem za položenú otázku. Pani Rigler odpovedá. Môžem zopakovať už len to, čo som povedala, a síce, že pri projekty neposudzujeme na základe vhodnosti, ale posudzujeme na základe právnych kritérií, ktoré som pred mm. chvíľou vysvetlila, teda legálnosť, legálne hodnotenie toho, či takýto projekt môže byť financovaný alebo už je financovaný v rámci pilotného projektu alebo by mohol byť v rámci príslušného programu financovaný. V bode D, to čo ste spomenuli, oblasť D, pravdou ostáva, že na základe právneho poradenstva, ak skonštatujeme, že isté projekty nemôžu byť financované, tak ich musíme dať do kategórie D, pretože by sme sa dostali do problémov, keby sme takýto projekt eh, by sa potom nemohol implementovať. A nie som si úplne istá, či som pochopila vašu pripomienku ku kurikulu, ale je to v zásade pravda. My tu máme rozdelené kompetencie. Nie navrhovať. Je tu rozdiel medzi tým, že navrhujete kurikulum alebo ho vnúcujete. To je naozaj rozdiel. A je zapísané, že členské štáty sú zodpovedné za obsah výuky týchto osnovách a to je obsahom osnov a preto by nebolo dobré, aby sa na európskej úrovni tieto osnovy spracovávali a aby sme sa ich snažili vnúcovať členským štátom. Teraz e, je to nespravodlivé, keď e, príliš využívate čas a skáčete do rečníckého času iným kolegom. A teraz by sme išli ďalej. Ďalší rečník. Slovo má pani Buntin. Nevedela som nájsť mikrofón. A ja mám otázku ohľadom Eh, dvoch navrhovaných projektov. Ja eh, eh, teda nediskutujem o tom, čo, či by mali byť prijaté alebo nie, to nie je na toto fórum, ale ide o to, že obidva projekty sa týkali vedeckého vzdelávania, jeden ďalšieho vzdelávania pre dospelých a vedecké vzdelávanie pre dievčatá. Pokiaľ viem ja, veda a inžinierstvo sú zásadnou súčasťou kultúry v Európe a nemalo by to byť otlačené do nejakého malého vedeckého rohu niekde e, na okraji vedeckej komunity, ale oba projekty boli zamietnuté, pretože už sú pokryté inými e, finančnými programami a dopad toho je, že jednoducho nemá e, význam, aby niekto e, e, navrhoval nejaký projekt, ktorý sa týka e, financovania vedy, pretože vždy sa povie, je to pokryté Horizon 2020 alebo Erasmom. Nemyslíte si, že existuje iná kultúrna perspektíva, že táto skupina ľudí, čo by táto skupina ľudí mohla priniesť, pokiaľ ide o vedecké vzdelávanie, ako ten výskum a ten e, e, mainstreamový e, vzdelávací aspekt, ktorý spada pod Erasmus. Myslím, že kultúrna komunita by mala mať trošku lepšiu predstavivosť v tejto oblasti, ale zdá sa, že nie. A mňa by zaujímali vaše názory na toto. Ďakujem. Ďakujem za vaše otázky, za vašu otázku. Ja chápem, keď tieto pilotné projekty a prípravné akcie navrhne parlament, ehm, my to môžeme pokladať za hodnotný projekt a páči sa nám ten projekt, ale samozrejme nie je ľahké pre komisiu povedať, e, prepáčte, toto je cel, lebo je to v plnej miere pokryté e, jedným zo súčasných programov, ale Takéto sú súčasné pravidlá, to je definícia pilotného projektu, právna definícia, ktorú máme vo finančnom nariadení a je to čosi, čo e, v rámci súčasného systému a súčasných pravidel nemôžeme prekročiť. Tieto projekty vedeckého vzdelávania môžu byť projekty z dola nahor, e, môže to byť e, inštitúcia alebo organizácia za projektov, E, než e, niečo, čo sa týka samotného projektu, pretože e, to neznamená, že my to dáme do kategórie C, to neznamená, že ten projekt sa nikdy nezrealizuje, lebo to nemôže byť projekt bottom-up, ktorý bude navrhnutý na inej báze, ako fungujeme my. Ale aby som si to potvrdila, nemá význam, aby niekto v tejto miestnosti navrhol akýkoľvek projekt vôbec týkajúci sa e, vedeckého vzdelávania. Je to správne? Tak to je veľmi radikálny komentár, e, ktorý ste tu vyjadrili a samozrejme by to do vysokej miery záviselo od konkrétneho projektu, ale čo by som vám ja odporúčila, keby vy alebo niektorý z vašich kolegov mal e, návrh projektu, kedy nie ste si istí, či je to pokryté alebo má to pokrytie právneho základu, aby ste sa nás vopred opýtali a prediskutovali s nami, či je to pokryté, alebo či to má uhol, či by to mohlo byť B, kedy je to len čiastočne pokryté nejakým programom a zvyšná časť by nebola pokrytá žiadnym programom. Teraz dávam slovo pani e, Šojdrovej Ďakujem za slovo, pán kolega. Chcem nadviazať na predrečníkov. Musím povedať, že moja skúsenosť s pilotnými projektmi je dosť dobrá. Chápem, že kolegovia sa snažia pochopiť ten systém, ako Európska komisia pristupuje k pilotným projektom ale na základe tých štyroch ukážkach, tých štyroch projektov, ktoré sme tu videli, je vidieť, že to sú projekty, ktoré doplňajú existujúce programy, pretože tam jednoducho nebolo miesto na financovanie. Mne sa páči ten návrh s vedeckým vzdelávaním, vedeckou výchovou, ale treba nájsť pozíciu, ktorá by doplňovala Erasmus alebo kreatívnu Európu, alebo teraz skôr Erasmus, tým, e, čo sa v rámci Erasmu nedá financovať. Chcem sa opýtať na inklúziu a integráciu utečencov, lebo si myslím, že akákoľvek organizácia alebo mesto, ktoré, sa, ktoré bojuje s problémom integrácie, či už ide o utečencov alebo sociálne slabší občania, mladí ľudia zo sociálne patologického prostredia, tak títo potrebujú podporu. A myslím si, že tu sa veľmi ťažko súťaží v týchto projektoch a tie organizácie by mali mať nárok na finančnú podporu. Ale ten pilotný program je dobrý, ale chcem sa opýtať na vašu skúsenosť z toho, čo ste vyhodnotili a odmietli, e, že tu by sa malo nastaviť skôr systémové riešenie a podporiť ich Ďakujem pani Šojdrová. Myslím, že ste, vaša otázka bola adresovaná na pani Esteban. Ďakujem za vašu otázku. Jeden z cieľov Erasmus, ako som už povedala, je financovať projekty, ktoré podporujú inklúziu všetkých druhov znevýhodnených skupín. Špecifickosť utečencov sa stala prioritou alebo jednou z priorit na základe naliehavej situácie a potreby e, prijať týchto ľudí a integrovať ich do spoločnosti. Šport je dobrý nástroj, pretože je dobré, keď sa deti hrajú s loptou, nie je tam potrebné, aby si rozumeli jazykovo. Dá sa zlepšiť si zručnosti, podarí, pomáha to e, naučiť sa jazyk, a takisto e, e, môžu sa stať trénermi, takže môžu si osvojiť pracovné zručnosti, čiže je to veľmi efektívny spôsob docieliť spôsob integrácie. Na základe prezentácie ste videli, videli že počas rokov počet žiadostí sa zvýšil, lebo je to čosi stále viac a viac obľúbené. Čiže pre nás, keď dostaneme takéto žiadosti, tak všetci sa, všetky sa posúdia. Existuje takýto hodnotiaci výbor, e, ktoré, ktorý posudzuje prínos e, toho projektu na základe kritérií, ktoré sú zverejnené. Niekedy je to ťažké, pretože máme kvalitné projekty zo všetkých členských štátov, ale môžeme financovať iba to, čo je e, možné a e, toto sú externí kolegovia, ktorí to hodnotia a potom to musíme nejakým spôsobom odstupňovať. Čiže financujeme niekoľko z nich Chceli by sme financovať viac, ale sme obmedzení. Ďakujem. Um, ďakujem pekne. Myslím, že prezentácia projektov, e, ktoré sme si vypočuli, e, tu vidno na základe toho prípadu Arte, uh, uh, ako dobré je niektoré veci vyskúšať v rámci pilotných projektov alebo prípravných projektov, aby sa potom previedli do podpory v rámci normálneho programu. To je dobrý príklad a myslím, že aj pri iných príkladoch, ktoré tu boli spomenuté, e, sa, tak, sa to takto udeje aj v budúcnosti. Viem, že voľba pilotných projektov to je vždy problematické, preto je potrebné, aby naozaj existovali objektívne kritéria, ktorými je možné sa riadiť. Ale ja mám pochopenie aj pre tých kolegov, ktorí tvrdia, že toto sa nám čiastočne nezdá celkom logické, prečo niektoré projekty boli zamietnuté. Na tom by sa ešte dalo popracovať, aby aj aj na tej argumentácii, aby sa to trochu lepšie dalo vysvetliť, prečo teda je niečo spadne do kategórie C alebo D. No a ešte raz ďakujem aj na e, návrh už vopred e, sa e, spojiť s komisiou, aby sa dobrý projekt nastavil tak, aby to bol reálny projekt, ktorý sa dá financovať. Pani Esteban, vy ste hovorili o európskej pridanej hodnote. Tá je samozrejme dôležitá, to sú projekty, ktoré boli zvolené, ale e, sú veľmi národne, lokálne obmedzené. Ako by sa tu dala zabezpečiť európska pridaná hodnota? To bola jedna otázka. A druhá otázka, integrácia e, tu má úzky e, význam a vzťahuje sa predovšetkým na utečencov. To je dobré, ale ja si myslím, že integrácia znamená viac, pretože práve šport môže predstavovať aj sociálnu integráciu sociálne znevýhodnených skupín a mňa by zaujímalo, či je to takto širšie ponímané, ako sa to javí tu. Ďakujem. A pani Rigler, chceli by ste e, zareagovať vy a potom pani Esteban. Ďakujem za vašu otázku. Samozrejme, keď e, e, posudzujeme pilotný projekt, musíme byť koherentní a konzistentní v rámci hodnotenia všetkých pilotných projektov. Ako som povedala, je to právne e, posudzovanie na základe právneho rámca a nie na základe hodnoty tých pilotných projektov, ale beriem na vedomie, že by bolo možno dobre vysvetliť trochu viac, prečo bol pilotný projekt zaradený do určitej kategórie aby sa poskytli silnejšie argumenty a aby sa e, lepšie pochopilo na základe argumentov, že došlo ku koherentnému a konzistentnému posúdeniu pilotného projektu a aké kritéria boli uplatnené. Takže to je dosť relevantný bod. Ďakujem. Ďakujem za vašu otázku, pani Kamedever ako zabezpečiť európsku pridanú hodnotu financovaným projektom. Ja som hovorila z eh, networking and dissemination, pretože eh, sú tu organizácie eh, aj na štátnej úrovni, alebo teda projekty aj na štátnej úrovni, ktoré už prebiehajú, čiže ide o to, aby sa zachytili tie signifikantné a e, aby sa zosieťovali, čiže vytvorenie sieti, výmena e, e, skúseností a vytvorenie prepojení medzi týmito projektmi. To sa nám podarilo, vytvorili sme akúsi komunitu rok po roku a myslím, že teraz naozaj, keď hovoríme o komunite e, e integrácie v športe a predovšetkým pre športovcov, no a áno, súhlasím, hranie futbalu je jedna vec, integrácia do spoločnosti je zase niečo trochu iné. Takže e, e, tu nie sú potrebné jazykové schopnosti. E, mám na mysli jeden projekt, ktorý sa e, deje v Bruseli. E, e, to sú deti bez prievodu, ktoré sú e, E, prizvané e, k hre a potom sa začnú učiť po francúzsky alebo po holandsky. A v tom projekte ide o to, aby sa poskytli pracovné zručnosti, teda ten tréner ako tréner, pretože je tu potreba trénerov a oni potom vlastne si osvoja tie zručnosti ako tréneri, čiže toto je účelom tohto projektu. Ten projekt má dlhodobejšiu perspektívu a to je čosi, čo e, posudzujeme v rámci kvality daného projektu. Ďakujem pani uh, uh, Jambu. Ďakujem všetkým. Ja by som položila otázku pani Esteban v nadväznosti na predchádzajúcu. Šport je veľmi dobrým vektorom inklúzie je vektorom európskych kultúrnych hodnot. Mohli by ste nám povedať, či vo všetkých tých asociáciách a v tých projektoch, aká je účasť ob- európskych občanov, nie utečencov? Či môžeme kvantifikovať hm, tú sociálnu mixicitu a či je tam aj gender mainstreaming začlenený. Spomenuli ste napríklad futbal a otázka je, či ženy sú veľmi zastúpené v takomto projekte a či sledujeme ich účasť alebo prítomnosť v takomto projekte. Uh, oui. uh, merci de la question, Madame Jebou. Ďakujem za vašu otázku. Ak som dobre pochopila tú prvú, percento neutičencov, ktorí sa zúčastňujú projektov. V tomto projekte dosiahnuť začlenenie utečencov, takže to bolo špecifické. Erasmus Plus, to je všeobecnejšie do budúceho roku. Tam sú širšie ehm, definované tieto projekty, eh, nie len migrujúci alebo znevýhodnené komunity, in, komunity, ktoré sú menej privilegované, ale v tom konkrétnom projekte k tej prvej otázke to bol presne projekt, ktorý bol za, zameraný špeciálne na utečencov a to boli projekty, ktoré sme chceli financovať a to nás aj parlament vlastne požiadal. A potom tá, to spoločenské alebo sociálne premiešanie, ak chcete. Ja nechápem veľmi dobre vašu otázku. Ide o projekty, ktoré sú zamerané na utečencov. Neviem, v akom zmysle ide tá vaša otázka. v rámci týchto projektov nemáme napríklad futbalové týmy, ktoré by boli zložené len z utečencov, sú tam e, zmiešané skupiny, samozrejme sú tam zúčastnené deti a tak ďalej. Sú tam deti zo štvrte, ale sú tam aj e, deti utečencov, ktoré sú nesprevádzané bez prievodu do spolov a tak ďalej. Teda ide o veľmi cenné projekty a podpora rovnosti medzi ľuďmi. Áno, to je tiež jeden z cieľov našich projektov. V prípade krajinem je to futbal. Je tam aj ženský tím, ženy migrantky, aj e, ženy nie, ale sú aj iné projekty, e, napríklad v atletike, Tie sa týkajú viacej žien. Samozrejme, snažíme sa aj o podporu rovnosti v našich projektoch. Ďakujem. Danke, Frau Esteban. Ich habe mich... Ja som sa ešte dal na zoznam ako posledný rečník a chcel som sa um, pripojiť k otázke pani Kama Ubart. Mali sme skúsenosti so žiadosťami o pilotné projekty, aj ďalší kolegovia majú dojem, že výmena v procese hodnotenia s poslancami tento proces by mal byť trošku silnejší, pretože sme skonštatovali, že niektoré témy, ktoré nie sú natoľko aktuálne, aj skúsenosti a poznanie týchto vecí, tak jednoducho tí ľudia, ktorí to posudzujú, tak o nich nemusia natoľko vedieť. Čiže ten projekt nevedia až tak úplne posúdiť, lebo ľudia nie sú dokonalí. Vidíte možnosť, že e, aj v tom hodnotiacom procese by v budúcnosti sa so žiadateľmi viac spolupracovalo a vznikla by výmena a myslím si, že veľa nevôle a nevedomostí by sa tým vyriešilo, keby sa keby tí ľudia boli zapojení. Myslím, že by stačil jeden, dva rozhovory, pretože by došlo k výmene informácií, čiže naozaj komisia a parlament by sa od seba mohli navzájom viac učiť, pretože práve poslanci E, e, musia byť k dispozícii svojim voličom a byť schopní toto vysvetliť. Čiže toto by nebolo celkom zlé, keby sme mali túto možnosť, keby sme v budúcnosti už v tej hodnotiacej fáze e, mohli vstúpiť do akejsi výmeny informácií alebo skúseností. Ďakujem. Ďakujem za túto otázku. Môžem zopakovať, čo už som povedala pani poslankyni Kamer Evert, že komisia je ochotná ešte pred teda lehotou e, podania žiadosti so žiadateľmi alebo s ich e, kanceláriami sa skontaktovať, aby sme sa pozreli na to, či tak, ten či onen projekt už je pokrytý nejakým právnym aktom a či by mohol spadať do kategórie A alebo B a musím priznať, aký druh projektov, a teda by sa priznalo, ktorý projekt by bol kategória C a D alebo A a B. Počas uplynulých rokov sme zorganizovali také informačné semináre pre asistentov a e, pracovníkov parlamentu pred podávaním žiadosti, aby sme vysvetlili to, čo sa vysvetľuje teraz ako, aké sú tie hodnotiace kritériá, aké existujú kategórie, takže na čo si treba dať pozor, ak chcete presadiť nejaký projekt. A ak existuje záujem, tak by sme mohli nadviazať na túto tradíciu. Myslím, že po dvoch, troch rokoch to bolo prerušené a ešte pred e, lehotami na odovzdanie by sme mohli zaviesť tieto informačné semináre, aby sme vysvetlili ako komisia hodnotí a aké sú tie základy na hodnotenie. Hovoríte, že niektorí kolegovia z komisie možno nemajú špecifické znalosti k určitým témam. Tu vás ale chcem odkázať na to, že my pri hodnotení neprihliadame na merit, teda hodnotu projektov, ale my uplatňujeme čisto právne kritéria, či je to pokryté programom, či to je v súlade so zmluvami, e, s finančným nariadením a tak ďalej. Ďakujem. Myslel som, že som posledný, e, ale ešte sú tu ďalšie dve osoby, ktoré chcú položiť otázky. E, pani Melbar, dá slovo. Uh, thank you very much, uh, Chair. I, I really asked for floor. Uh, sim, simply, Secretariat didn't fix. Uh, áno, ja som predtým žiadala o slovo, len sekretariat si to nevšimol. Mám niekoľko otázok. Najprv sa vám chcem poďakovať za predstavenie uh, tej myšlienky a mechanizmu pilotných projektov. Ja som novozvolená poslankyňa a pre mňa je dôležité pochopiť, ako tento mechanizmus funguje a mám hm, takú odbornú otázku. E, poskytujete nejaké e, školenie pre novozvolených e, poslancov? No a potom, aké, je, aké sú lehoty, pokiaľ ide o ďalšie rozpočtové obdobie? Mám totiž otázku, pokiaľ ide o pilotné projekty. Tá prvá sa týka pilotného projektu Music Moves Europe, podľa mňa je to skvelý projekt a e, je veľmi, veľmi strategicky dôležitý pre európsky hudobný ekosystém. Vo svojej prezentácii ste sa dotkli aj e, vzdelávacích otázok a preto si kladiem otázku, či v projekte majú, zohrajú nejakú úlohu aj hudobné školy. No a potom moja druhá otázka sa týka mediálnej gramotnosti Chcem sa spýtať, či by ste mohli špecifikovať e, tú iniciatívu a výsledky, pokiaľ ide o zahrnutie, začlenenie dospelých ľudí, pretože to je veľmi veľká výzva. Ako osloviť dospelých ľudí, ktorí nie sú súčasťou formálneho vzdelávania už a tak sa chcem spýtať, či máte nejaké skúsenosti, ktoré by ste mohli odporúčať pre podobné projekty. Ďakujem pani Melparde, hovorí pán predseda. Teraz budeme reagovať na vaše otázky. Prosím panelistov, pretože už sme pod časovým tlakom, aby odpovedali stručne. Pokiaľ ide o úvodné kurzy, áno, to je v rukách parlamentu, ak je tu prianie, tak samozrejme sme k dispozícii mm, poskytnúť e, takéto úvodné e, orientačné kurzy. No a pokiaľ ide o rozpočtový proces a pilotné projekty, tak e, termín na podávanie je v máji a posúdenie robí komisia v júni a aj tam parlament eh, poskytuje informácie eh, jednotlivým eh, poslancom. Pokiaľ ide o <clears throat> mediálnu gramotnosť a dospelých, tak tam chcem povedať z našej skúsenosti, pokiaľ ide o prebiehajúci projekt, tým dôležitým prvkom je zapojenie existujúcich organizácií v meste. Napríklad jeden z tých najzaujímavších aspektov, s ktorými som sa stretla, bola spolupráca s organizáciami mediálnej gramotnosti a knižnicami, kde napríklad knižnice poskytujú trénerov a tí, alebo teda školiteľov, ktorí e, sa venujú občanmi. Ide vlastne o poskytnutie nejakých základov mediálnej gramotnosti. Teda rozhodne ide o zapojenie a má ísť o zapojenie existujúcich organizácií. A to je najlepší spôsob, ako angažovať dospelých. A Veľmi zaujímavé sú tie rôzne inovatívne metódy, ktoré e, jednotlivé organizácie so sebou prinášajú. Pani Rikalde, ešte chcete reagovať? Pán Čokolaj. Ďakujem pekne za e, vašu otázku a ocenenie nášho projektu e, Vzdelávacie kurzy sú otvorené pre všetky asociácie formálneho a neformálneho vzdelávania, ktoré majú skúsenosti v tejto oblasti. Ďakujem. A teraz posledná otázka a potom budeme pokračovať. Pán eh, Rankovský. Ďakujem veľmi pekne za vašu otázku. Ďakujem vám za všetky informácie, ktoré sme od vás dostali. Mám otázku, to sa týka titulkovania RT, Ten projekt skončil minulý rok a bol to veľký úspech. A chcem sa spýtať, či v tejto iniciatíve budete pokračovať v novom vydaní e, programu. A ak to tak bude, tak ako bude tento program integrovaný do novej verzie e, programu. Ďakujem. Thank you for your question. Indeed. Ďakujem za vašu otázku. Áno, aj my si myslíme, že je to veľmi úspešný projekt. A výťazné kone neprepriahate, e, keď e, prinášajú výsledky, takže mm, my si myslíme, že je tu potenciál ešte rozšíriť e, benefity tohto projektu. Takže e, základné prvky projektu chceme ponechať tak, ako boli doteraz a očakávame dodatočné financovanie a e, snažíme sa dostať ten projekt na novú úroveň, ale základné prvky projektu nebudeme meniť. Takže ide vlastne o pokračovanie a budeme budovať na dosiahnutých úspechoch. Dankeschön. Ich möchte jetzt diesen... Ďakujem veľmi pekne. Tento bod by sme ukončili a chcem sa našim hostom srdečne poďakovať. Vidíte, že táto téma eh, je blízka nášmu srdcu a zamestnáva nás. Dúfam, že aj po tejto dôležitej diskusii eh, budeme ešte intenzívnejšie diskutovať. To hovorím v mene všetkých mojich kolegov, kolegyň. Mm, ďakujem veľmi pekne, že ste medzi nás prišli a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir gehen jetzt nun... Kolegyne, kolegovia, pokračujeme ďalším bodom. Diskusia s Európskym e, fórom mládeže. Minimálne raz do roka máme vo výbore kult výmenu názorov s mladými e, európskymi občanmi, občankami a ide tam o to, aby sme si všimli názory a, a, a, a problémy mladých ľudí a to, ako môžeme zlepšiť naše politické procesy, aby sme lepšie dosiahli eh, alebo zasiahli mladých ľudí a zohľadnili ich potreby v európskej politike. Jedným z našich hlavných partnerov eh, v oblasti mladinskej politiky je Európske fórum mládeže a zástupkyne eh, Andrea Kasamety a Judith Lantaj prišli dnes medzi nás. Táto výmena názorov prichádza vo vhodný čas, lebo náš viacročný finančný rámec e, v súčasnosti prebieha v trilogoch a pripravujeme budúce projekty. Takže ako viete, e, Európske e, zbory Solidarity a Erasmus Plus sa veľmi zameriavajú na mladých ľudí. A toto je vlastne prvá výmena názorov s novými na, členmi nášho výboru. A tiež e, e, nedávno vlastne prebehlo vypočutie nových komisárov, takže myslím, že toto bude veľmi zaujímavá diskusia a e, sme veľmi zvedaví na to, e, čo Európske fórum mládeže hovorí na otázky priorít e, a aké sú ich priority vlastne počas tohto volebného obdobia. Udelám vám teda slovo Máte možnosť krátke prezentácie, maximálne 15 minút a potom budeme mať možnosť e, klásť otázky. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, členovia e, Európskeho parlamentu, najprv sa vám chcem poďakovať za to, že ste iniciovali tento dialog a že ste urobili mladých ľudí stredobodom vášho dnešného zasadnutia. Máme veľmi dlhú históriu spolupráce s Virovom kult a Európskym fórom mládeže. Sme radi, že sa venujete pokračovaniu tejto spolupráce a že chcete zlepšiť že životy mladých ľudí. Ale prv, ako začnem, chcem sa predstaviť, volám sa Andrea, som členom Rady Európskeho fóra mládeže, som mladý dobrovoľník je nás 11, vedieme organizáciu a spolu so mnou je e, Leva Ligman, ktorá je inštitucionálna kandidátorka a Judith Lantoj, Lantaj, ktorá je zo štábu. Takže sme tu, aby sme e, e, reagovali na vaše otázky a diskutovali s vami. Je pre nás ťou, že tu dnes môžeme byť a ešte raz veľká vďaka za túto príležitosť. Prvá, ako sa pustíme do diskusie, chcel by som vám povedať niečo o našej organizácii, čomu sa venujeme a aké výzvy sú, pred ktorými mladí ľudia dnes stoja a čo spolu môžeme urobiť, aby sme čelili týmto výzvam. Začnem teda prezentáciou Takže čo je Európske fórum mládeže? Je to nezávislá demokratická platforma vedená na mladými ľuďmi na európskej úrovni. Mladí ľudia vlastne sú na čele tejto organizácie a naše valné zhromaždenie zostáva vené z mladých ľudí naš, z našich členských organizácií. Združujeme národné rady mládeže, a e, mládežnické organizácie a rady mládeže z všetkých členských štátov sú našimi členmi. Našou úlohou je, aby sme pomohli mladým ľuďom e, k, partic- k aktívnej participácii v spoločnosti, aby mohli zlepšiť svoje životy a robíme to tým, že reprezentujeme ich práva a záujmy mladých ľudí a ich organizácií. Kto sú to naše členské organizácie? My sme vlastne, teda tie organizácie sú tiež e, strešné organizácie na národnej a, alebo miestnej úrovni. Naša sieť e, e, je schopná takto dosiahnuť milióny mladých ľudí. Naši členovia zastupujú veľkú rozmanitosť mladých ľudí. Mm, tu vidíte niektoré skupiny, teda LGBTQI, e mládež, mládež z vidieka, mládež národnostných menšín a spolupracujeme tiež s ďalšími organizáciami, ktoré reprezentujú muslimskú mládež alebo rómskú mládež. A Venujeme sa rôznym oblastiam, témam, neformálne vzdelávanie, práca s mládežou, občianske vzdelávanie, sociálna inklúzia, zamestnanosť mládeže, klimatické zmeny, udržiteľný rozvoj a tak ďalej. Takže máme veľmi široký záber. Európske fórum mládeže je organizáciou, ktorá rastie. A rastieme preto, lebo v Európe rastie sektor mládeže. Mladí ľudia sú stále viac e, angažovaní a aktívni v mládežských organizáciách. Máme tu príklad z Eurobarometra z marca, apríla tohto roka a tam je jasné, že 75 tých, ktorí reagovali, e, odpovedali, že sa angažujú v aktivitách alebo hnutiach mládeže počas svojho života. No a samozrejme, takáto angažovanosť znamená, že ak je tu nárast, tak samozrejme musíme zvyšiť aj podporu takýchto aktivít mladých ľudí a pre mladých ľudí. Takže potrebujeme vyššie financovanie pre mládežnické organizácie, viac priestorov pre mladých ľudí, viac možností pre mladých ľudí, aby sa mohli podielať na rozhodovacích procesoch. Mladí ľudia, stále väčší počet mladých ľudí e, v Európe hlasuje. Príkladom sú európske voľby e, z maja tohto roka. Štatistiky veľmi jasne ukazujú, že veková skupina medzi e, vekom 18 a 24 rokov zaznamenala najväčší nárast e, volebnej účasti v porovnaní s ostatnými skupinami. Teda v roku 2014 to bolo 28% a vzrast tejto vekovej skupine bol na 42% vo voľbách roku 2019. Takže E, mladí ľudia zohrali kľúčovú úlohu v európskych voľbách 2019 e, a to znamená, že mladí ľudia e, nie sú dostatočne zastúpení v štruktúrach rozhodovania a to je to, čo robíme v mládežnických organizáciách. Naozaj podporujeme, otvárame možnosti pre mladých ľudí, aby sa mohli podielať na rozhodovaní. Skutočnosť, že európske voľby zaznamenali nárast účasti mladých ľudí. E, e, tomu vďačíme za to, že mládežnické organizácie po celom kontinente boli veľmi angažované v tejto téme. V Európskom fóre mládeže sme mali kampaň, možno ste ju videli, hovorili, tá kampaň sa volala Change is coming, zmena prichádza a mali sme e, dodávku zastavili sme sa v rôznych deviatých mestách Európy, rozprávali sme sa s mladými ľuďmi, hovorili sme o význame hlasovania, o politike Európskej únie a tak ďalej. No a samozrejme naša práca neprestala po voľbách, pokračovali sme a začali sme pracovať s mnohými mladými e, ľuďmi a, po, a teda mladými poslancami a poslancami, ktorým záleží na mladých ľudí ľuďoch, máme intergroup e, pre mládež a chceme, chceme vybudovať silnú e, skupinu v parlamente ľudí, ktorí sú v rôznych e, výboroch Európskeho parlamentu a záleží na mládeži. No a teraz chcem hovoriť o výzvach, ktorým čelia mladí ľudia v Európe dnes. Teda samozrejme je tu možnosť pýtať sa mladých ľudí, akým výzvam čelia. A tu sú niektoré oblasti, v ktorých mladí ľudia hovoria, že majú pocit, že tí, ktorí príjmajú rozhodnutia, by sa mali zaujímať o tieto konkrétne oblasti, aby mladí ľudia mali prístup ku svojim právam a aby mm, sa zvyšila kvalita ich života. Takže E, prvá oblasť je klimatická kríza. Mladí ľudia chcú, aby tí, ktorí rozhodujú, uznali, že sa nachádzame v kríze a že je potrebné prijať kroky smerom k udržateľnosti. Teda európske inštitúcie, národné vlády musia zabezpečiť, aby mladí ľudia mali budúcnosť a aby e, v budúcnosti e, mohli žiť v dobrej spoločnosti, prekvitajúcej spoločnosti a tiež je to otázka e, ľudských práv. A my v e, Európskom fóre mládeže hovoríme o právach mládeže a tieto považujeme za nedotknutelné. E, často mladí ľudia majú čelia bariéram v prístupe k svojim právam. Ide nám o to, aby mladí ľudia mali plný prístup ku svojim právam a slobodám. Ide o občanské práva, politické práva, sociálne práva, ekonomické práva. zmenšujúci sa občianský priestor, to je tiež dôležitá téma. Áno, povedali sme, že podiel mladých ľudí v mládežnických organizáciách rastie, e, rastie mládežnický aktivizm, ale mládežnické organizácie čelia veľkým výzvam, majú nedostatok financovania na národnej úrovni. Čelia reštriktívnym právnym predpisom, ktoré môžu znemožňovať ich angažovanosť v určitých aktivitách, napríklad eh, v oblasti LGBTIQI ale, a, tý, a príbuzných témach, alebo eh, v otázkach ľudských práv a tak ďalej. Demografické výzvy, máme starnúce obyvateľstvo a mladí ľudia čelia množstvom prekážok pri prístupe k ich právam, najmä pokiaľ ide o sociálnu inklúziu, zamestnanosť, je tu množstvo mladých ľudí, ktorí, ktorým hrozí sociálna eh, exklúzia v Európe, eh, potom digitalizácia, ktorá vlastne sa dotýka všetkých oblastí v našom živote, čo so sebou prináša množstvo problémov. Čiže čo robí Európske fórum mládeže, aby sme riešili tieto výzvy Robíme veľa vecí, ale chcem spomenúť len zo pár. Je tu tzv. JOFES, čiže v rámci Európskeho e, podujatia mládeže spolu s EP v Štrasburgu. E, toto je najväčší e, politický festival pre mládež, ktorý spolu spája mladých ľudí, politikov, v Lani to bolo 10 tisíc mladých ľudí v Štrasburgu a cieľom je spoločne diskutovať o výzvach a životoch mladých ľudí a budúce vydanie sa uskutoční 29. 30. maja budúci rok v Štrasburgu. Európske hlavné mesto mládeže, to, takto nazývame mesta, ktoré sa uchádzajú programami na zlepšenie mládežnických politík, politík a záležitosti vo svojich mestách, čiže ak je to e, kvalitná žiadosť, tak e, dostanete tento titul. V Lani to bolo v Srbsku, mm, budúci rok to bude vo Francúzsku mesto a e, nedávno sme vyvinuli index pokroku mládeže, čo je index, ktorý v podstate má prispievať k politike založenej na dôkazoch v Európe a je to vlastne prvá analýza kvality života mládeže eh, nad rámec ekonomických meritok. Eh, o tomto by som vám rád povedal trochu viac, možno neskôr. Ale vidím, že už mám len 3 minúty, ale kam som sa chcel dopracovať svojim prejavom je, že momentálne eh, máme pred sebou teda to, to na čom pracujeme e, s výborom CALT a tu sa vám aj chcem poďakovať za vašu spoluprácu s vami. Je program Erasmus+, Európsky zbor Solidarity e, e, s viacerými spravodajcami sme veľmi dobre spolupracovali aj s tieňovými spravodajcami, potom IOFES Youth Progress Index, tu sa tešíme aj naďalej na spoluprácu s vami a na to, že vám budeme napomocní, ako to len pôjde, aj e, na základe našich vlastných aktivít. Čiže, ako som už povedal, tieto programy sú zásadné pre životy mladých ľudí a je jasné, že sú to programy, ktoré sú najlepšie fungujúcimi programami EÚ pre mládež, čiže e, sa najviac na ne koncentrujeme a myslím, že už sme spomenuli pri viacerých príležitostiach, aké sú hlavné body v rámci Erasmus+, a v rámci Európskeho zboru Solidarity, ale stručne to spomeniem, pokiaľ ide o Európsky zbor Solidarity. Tu sme e, žiadali o 10-násobne vyšší rozpočet a teší nás, že Európsky parlament e, sa postavil za to, že sa strojnásobil rozpočet. Je to dôležité, že sa to strojnásobilo, aby viac mladých ľudí malo prístup k programu. Potom e, možno podporiť viacero projektov. Máme jeden program, ktorý je naozaj otvorený pre všetkých, e, takže podporujeme politiku EP, aby programy boli inkluzívnejšie a pre nás je tiež dôležité, aby bola podpora pre Eh, mládežnické eh, občianské organizácie Discover EU, potom tá vzdelávacia komponenta tam musí byť zahrnutá, aby tieto organizácie poskytovali príležitosti mladým ľuďom vo vzdelávacom procese aj rozpočet pre eh, Cover EU, aby pokrývali Európsku úniu a aby E, toto všetko bolo pokryté k Európskemu zboru Solidarity, European Solidarity Court. Tu je pre nás dôležité, aby tam išlo o inkluzivitu a dostupnosť. E, decentralizované akcie, európske siete sú zásadné a mm, e, dobrovoľné vysielanie by malo byť obmedzené na mimovládne organizácie. Takisto stratégia UU Takže to bol trošku taký náš prehľad e, a teraz veľmi rád e, niečo po- odpoviem na vaše otázky a prípadná diskusia. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Ďakujem. A pri vašej prezentácii som si znovu uvedomila, aké je dôležité, že európska mládež a mládež vôbec má hlas, ktorý eh, je vypočutý a že mládež má možnosť sa spolu zúčastniť. Hlavne vzhľadom na prerušené rokovania v Severnom Macedónsku a v Albánsku, pokiaľ ide o prístup do EÚ. Pre mladých ľudí je to obrovské sklamanie a pred niekoľkými týždňami som bol ako pozorovateľ volieb v Kosove a stretol som sa tam s mladými ľuďmi, ktorí sú nesmierne proeurópsky orientovaní a počítajú s Európou. Je potrebné, aby sme si aj my v parlamente, aj v komisii uvedomili, akí sú dôležití európsky mladí ľudia. To je predsa naša budúcnosť. A preto som veľmi rád, že ste tu dnes medzi nami. A teraz by som dal slovo pánovi Zverovi. Nech sa páči. Hvala Za besedo, spoštovani gospod predsedujoči. Hvala tudi za to debato, ki jo imamo. Ďakujem za túto diskusiu, pokiaľ ide o Fond pre mladých. E, mladí ľudia v našom výbore majú veľkých zastancov a priateľov a toto stanovisko obhajujeme aj v trialógu k Erasmu plus a tak ďalej. Dialog s mládežou musí byť čo najrozsiahlejší, pokiaľ ide o obsah. Nie len v rámci tým, tém, ktoré sa priamo týkajú mladých ľudí, ale napríklad aj v takých témach, ako je klimatická, klimatické zmeny. Lepší rozpočet pre lepšie fungovanie vašej organizácie, aby boli optimistickejšie, lepšie vízie e, spolupráce do budúcnosti. Parlament bol kritizovaný, pretože e, žiadal o trojnásobné navýšenie rozpočtu, ale my v tomto cieli budeme pokračovať. Viacej financií znamená viacej príležitosti. Pokiaľ ide o nové iniciatívy, naše úvodné stanovisko rokovacia, ak mi pán predseda dovolí, Nebudeme otvárať nové iniciatívy, ak nebudú uchované tradičné aktivity mládežnických organizácií. To znamená, že nebudeme schvalovať nejaké nové iniciatívy na úkor už existujúcich. Budeme spolupracovať aj s paneurópskymi organizáciami a ako už bolo povedané, Mladí sa masívne zúčastnili eurovolieb a to prinieslo výsledky nielen na európskej úrovni, ale aj v Slovensku. A ďakujem, že ste mi, pán predseda, udelili viacej času. Ďakujem. Dve otázky. Petra, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ehm, vážený milý Andrea, milé Európske fórum mládeže, Eh, som rada, že ste tu dnes medzi nami a ja by som vám rada poďakovala za tie mnohé aktivity, ktoré ste rozvíjali v posledných rokoch aj teraz. Chcela by som poďakovať za dobrú spoluprácu medzi našim výborom a vami a dúfam, že to bude pokračovať aj do budúcnosti. Hovorili ste o mnohých významných bodoch. Ja mám jednu srdečnú prozbu, pokiaľ ide o Erasmus+. Plus Žiadali sme trojnásobné finančné prostriedky a sme v zmierovaní, ale prvé čísla z rady e, ale neveštia nič dobré a rada nechce dokonca ani len zvojnásobenie finančných prostriedkov a teda si myslím, že by sme boli všetci veľmi vďační, keby aj Európske fórum pre mládež jasne zretelne aj vo svojich členských štátoch pozvihlo svoj hlas a pomohlo nám v tomto boji, aby sme dosiahli strojnásobenie finančných prostriedkov. To by bol veľmi dôležitý signál a podpora od tohto fóra, aby sa o to snažili aj v členských štátoch, aby vysvetľovali, aké sú významné investície do mládeža. preto Erasmus Plus potrebuje viacej peňazí to je moja výzva. My potrebujeme aj podporu z vašej strany. Ešte jeden bod, nad ktorým by sme mohli pouvažovať. Hlavné mesto Európskeho fóra je to také tieňové, e, pokiaľ ide o hlavné miesto Európy, ale je to veľmi dôležitý projekt a mohli by sme spolu pouvažovať, ako toto dieťa viac podporiť, aby podrástlo. Je to naozaj veľkolepá akcia. Ďakujem. Petra a teraz pani Šojdrova. Rada by som poďakovala za vašu prezentáciu, aj za vaše iniciatívy, za vašu spoluprácu s vami. Je to veľmi dôležité. Petra rozpočet už spomenula a to je veľmi dôležité. Naozaj by veľmi, veľmi pomohlo, keby ste sa obracali na vašich národných partnerov a organizácie, aby lobovali na úrovni ministrov financí, ministrov školstva, pretože musia podporiť navýšenie európskeho rozpočtu Dotkli ste sa niektorých otázok. V rozpočte tam potrebujeme naozaj veľmi úzkú spoluprácu a potrebujeme vašu spätnú väzbu. Rada by som sa spýtala na Európsky zbor Solidarity. Teda sme v trialógu a v týchto rokovaniach s radom a komisiou o, o Erasme a o, o Európskom zbore Solidarity, tak sme sa museli zaoberať decentralizáciou a správnym riadením a EP chce, aby európske organizácie, aká je vaša, aby sa mohli priamo uchádzať o granty v komisii a aby nemuseli sú, súťažiť s NGOčkami, s národnými organizáciami, hlavne v Belgicku. Komisia nie je ochotná tento náš návrh prijať, aby to bolo zabezpečené v legislatívnych balíčkoch. Aké významné je pre vás toto rozhodnutie Európskeho parlamentu? Mohli by ste nám tomu niečo povedať, ako to vy vidíte vo vašich potrebách? Ďakujem, hovorí pán predseda. Teraz nech sa páci, môžete odpovedať. Odpovedá pán Kansamenty za vaše poďakovanie. Ďakujeme a sme veľmi radi, že s vašim výborom môžeme spolupracovať. Doterajšia spolupráca bola naozaj veľmi dobrá a dúfam, že bude pokračovať aj počas tohto a nasledujúcich mandátov. Mám tu veľa poznámok a začal by som tým Erasmom Plus a rozpočtom. Samozrejme, strojnásobenie rozpočtu to je zásadná vec pre EP, aj pre Európske fórum mládeže tiež. Nedávno sme zaslali listy všetkým ministerstvám členských štátov Nie vždy sa nám podarilo získať podporu všetkých, ale myslíme si, že tá snaha bola užitočná. Na všetkých sme sa obrátili a možno v budúcich dňoch to uvidíte aj na sociálnych médiách. Budeme sa snažiť upútať pozornosť na navýšenie rozpočtu, že je to dôležité. Keď sme hovorili o 10 krát Erasmus, tak to nebolo preto, aby sme nejakým spôsobom žartovali, ale preto, že je dôležité a že je to naozaj pravda, je dôležité zapojiť všetkých a my k tomu naozaj ten desaťnásobný rozpočet potrebujeme. To strojnásobenie je veľmi dobré a my to veľmi podporujeme. a veľmi e, výrazne to budeme komunikovať aj vládam, národným vládam. Ďakujem za všetko a ešte by som zopakoval, že EP bol našim najväčším a najúžasnejším spojencom v boji za strojnásobenie rozpočtu, takže vám naozaj veľmi ďakujeme. Pokiaľ ide o Európske hlavné mesto mládeže, Áno, súhlasím. Názov vznikol pred desiatimi rokmi a počas tohto času došlo k obrovskému posunu a vývoju. Rozrastol sa počet miest, ktoré kandidujú. A vždy, keď prebieha ten rok, tak z toho prichádza väčšie financovanie pre mládežnícke organizácie, je tam väčší priestor na to, aby sa mladí zapájali a je tam taký dlhodobý multiplikačný efekt. Tento titul nekončí len tým, že to získate, ale samozrejme to aj ďalej pokračuje a tak sa miestna úroveň a Európa zbližujú a tie miesta, ktoré sa snažia o tento titul, tak sa zapájajú, e, získavajú viacej skúsenosti o európskych politikách, získavajú iné skúsenosti. A sme veľmi radi, že výbor Kult sa o túto tému zaujíma. Mohol by to byť do budúcnosti nejaký pilotný projekt. To mi len teraz preblesla taká myšlienka hlavou, A my sme na to naozaj veľmi hrdí. A k Európskemu zboru Solidarity, Solidarity je to naozaj veľmi pozitívne pre mládež. Vďaka tomu veľa cestujú v Európe. A prečo nie sa e, pristaviť v nejakom hlavnom meste mládeža, zapojiť sa do organizácií, ktoré tam pôsobia. Ďakujem, Líbo. Erasmus Plus, veľmi dôležité, Európsky zbor Solidarity a centralizované akcie. Ďakujem za túto otázku. Je to jedna z vecí, ktorá nám najviac leží na srdci a ktorej sa v našom fóre e, venujeme toľko celoevropských sietí a organizácií, ktoré spolupracujú v rámci týchto programoch. Vytvárajú skvelé projekty s mladými ľuďmi v celej Európe a prinášajú pridanú hodnotu, ale často nemajú prístup k finančným prostriedkom, pretože majú napríklad sídlo v Belgicku, a tam musia súťažiť s inými organizáciami v rámci národných agentúr. Podľa nás je veľmi dôležité, aby tieto organizácie mohli žiadať centralizovane. Týka sa to zboru Solidarity aj Erasmu+, aby bolo pre nich jednoduchšie sa k financiám dostať. Ďakujem. Ďalšia otázka. Pani Anderson. Ďakujem pekne, že ste tu dnes medzi nami. Niekoľko základných otázok, aby som možno ten váš prístup lepšie pochopila. Kde vidíte nejaké vodítko, vodiacu líniu? v tom, že mladí ľudia nemajú rovnaké práva. Čo vás k tomu vedie, k tomuto predpokladu? Pokiaľ ide o štátne občianstvo, ide o definíciu právneho postavenia jednotlivca voči štátu. Tam s tým súvisia práva aj povinnosti. A tu by som rada vedela, čo vy chápete pod konceptom globálneho občianstva aký je rozdiel medzi globálnym a národným občianstvom a kde vidíte výhody alebo ako alebo kto môže byť na tom lepšie a aká môže byť výhoda, keď bude mať globálne občianstvo a voči komu by mal jednotlivec tie svoje práva uplatňovať. Pani Melvarde. Thank you very much, Chair. Uh, I'm happy to see... Uh... Ďakujem, pán predseda. Som veľmi rada, že medzi panelistami je eh, mladá žena z Lotyšska. Budem hovoriť po lotyšsky. Uh, parlament deputát Daram. Mm, ja mám teda, mm, keď som sa pripravovala na tento panel, tak som mala jednu otázku v hlave to, čo my v Európskom parlamente môžeme urobiť na národnej úrovni a vy sa pýtate vlastne opak, čo by sme e, robili skôr spoločne. Ja by som povedala, že pre nás je dôležité nielen pre mládež e, e, pracovať, ale aj spolupracovať s mládežou na národnej a na európskej úrovni. A to je potom veľká zodpovednosť a veľká úloha pre nás všetkých. Musíme sa stretávať e, priamo na mieste s, s mladými ľuďmi a viac informovať o Európskej únii. Ja som sama pre seba si vypracovala plán, koľko škôl v Lotyšsku môžem navštíviť. Potom pokiaľ ide o mediálnu kompetenciu, e, to je veľmi dôležité v Lotyšsku, pretože e, tá e, ovplyvňuje aj motiváciu e, v Lotyšsku a ochotu zapájať sa do európskych projektov. Ale tu by som samozrejme mala otázku na vás, čo by ste očakávali od nás vy, čo my môžeme urobiť na národnej úrovni, ako môžeme pomôcť. Benjamin, Sie haben das Wort. Pani Benchumea, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vítajte vo výbore pre kultúru. Ďakujem za vašu prezentáciu. Mám tri rýchle poznámky a jedna pochybnosť, pokiaľ ide o vašej organizácie a ako sa financujete, aký máte ročný rozpočet. Tie výzvy, ktoré ste spomenuli pre mladých v Európe, Hovorím zo španielskej perspektívy, ale mrzí ma, že sa nehovorí o zamestnanosti a o prístupe k práci a ťažkosti, aké majú mladí ľudia, aby získali práca, rovnako ako prístup k bývaniu. Je zaujímavé, že to v prioritách nie je. A ťažkosti stať sa podnikateľmi v rámci EÚ Je to preto, že to nie sú priority pre celú EU, EU len pre Španielsko? Zrejme. Stále sa hovorí o tom a počujeme, že treba navýšiť rozpočet a tak ďalej a všetky tie iniciatívy, ktoré sa predložili. Ja súhlasím, že sú dôležité, ale ja by som sa vás, mladých, spýtala, aká je vaša práca v európskom projekte, akým spôsobom chcete prispieť k tomu, aby v Európe bolo viacej bohatstva, blahobytu, viacej práce pre mladých. Čo ste ochotní prijať pri budovaní takéhoto európskeho projektu? Ďakujem, hovorí pán predseda. Spojíme tri otázky a môžete na ne spoločne odpovedať. Áno, ďakujem, hovorí pán Kazamenty. Ďakujem za všetky otázky. Ale teraz sme trochu za hranicou komfortnej zóny a dúfam, že to uspokojivo zodpovedám. Čo môžu poslanci na vnútroštátnej úrovni urobiť? Môžete sa obracať na mládežnícke organizácie, na Radu mládeže Lotyšska, na rôzne iné rady mládeže. Rozprávajte sa s nimi, počúvajte ich, dávajte im príležitosť a platformu, aby sa mohli vyjadriť na národnej úrovni, aby mohli rozprávať aj s vašimi vládami. A všetko, čo si vypočujete, tak potom preneste sem do EPM do tejto sály, do tejto budovy. To by som v každom prípade odporúčal. Pokiaľ ide, či sú mladí ľudia, alebo prečo sa, sa nevnímajú ako rovnocení, alebo ako to vyzerá, ľudské práva sú univerzálne. a my ich chceme hájiť, chceme ich presadzovať pre mladých ľudí a snažíme sa o to, aby každá mladá osoba mala prístup ku svojim ľudským právam. O niektorých sa hovorilo prístup ku kvalitnej práci, bývanie. Mohli by sme celý zoznam spomenúť takýchto práv, ale o to tu nejde. Ale malo by to ísť týmto smerom, malo by sa diskutovať o tom, že mladí ľudia by mali plne využívať svoje práva existujú bariéry, rôzne druhy diskriminácie, napríklad kvôli veku a tak ďalej systémy sociálneho zabezpečenia, zabezpečenia a tak ďalej. Mladí ľudia nemajú príležitosť využívať niektoré podporné režimy práve na základe svojho veku. Takže je široké pole možnosti diskutovať e, na túto tému. Ako som už spomenul, ľudské práva sú univerzálne a ide o to aby ich bolo možné všeobecne uplatňovať. Už nemám veľa času, musím ísť rýchlejšie. Zamestnanosť. Veľmi dôležitá téma. V mojej krajine, v Taliansku, nie len v Španielsku. Aj v mnohých ďalších európskych štátoch platí to, čo som už povedal veľmi stručne a to, čo je aj prioritou a my na tom pracujeme v rámci e, Fóra mládeže Záruka pre mladých Európskeho parlamentu. Je tu interskupina pre mladých, kde sa hovorí napríklad o neplatených stážach. Neviem, či ste o tom počuli. Pred niekoľkými rokmi sme spustili proces kolektívnej sťažnosti na Belgicko. To bol začiatok, prvý príklad. A chceli sme to rozšíriť, aby tie neplatené stáže neboli možné nikde v Európe. Európsky sociálny fond mnohé ďalšie politiky a témy, ktoré sa snažíme v našej práci zohľadniť. Ako sa naše fórum financuje? Priznám sa, že nemám konkrétne čísla. Liba mi niečo posunula. Naše financovanie ide samozrejme hlavne z EÚ, EU, z Európskej komisie, Náš rozpočet je ročne asi 3 milióny eur. Financie dostávame aj od Rady Európy, máme isté členské poplatky. Takže naši členovia platia za to, že môžu byť súčasťou platformy. Máme aj grant od EP na organizovanie festivalu mládeže, o ktorý som už hovoril. Takže tie zdroje sú viaceré, ale teda základný zdroj je EÚ. A do veľkej miery sme nezávislou platformou a veľmi sa snažíme, aby sme boli sebestační. Ďakujem. Ich gebe dir das Wort. Thank you, Mr. Chair. Miklas, máš slovo, ďakujem ďakujem, že ste dnes prišli. Ďakujem aj za e, propagovanie e, Youth Intergroup. Tiež som chcel e, vyjadriť podporu, ako aj účasť, ktorá by bola potrebná. Mám konkrétnu otázku ohľadom Youth Progress Index, aké meritka sa používajú, aké údaje a pokiaľ ide o európske e, hlavné mesto mládeže, keby sme to chceli e, vybrať z tieňa e, kultúrneho hlavného mesta, možno by sme to mali urobiť rovnakým spôsobom a stretávať sa s delegáciami. Mali by ste sa stretávať s delegáciami výboru Kult, ale moja otázka je zastúpenie mladých ľudí v Európskom parlamente alebo v európskej politike. Akým spôsobom sa to určí? Máme Európsky e, parlament mládeže, ktorý, e, ako to vnímam ja, to je skôr taká e, ukážka ako nejaký užitočný orgán výkonný, ale mohli by sme vytvoriť spoluprácu alebo inštitucionalizovanú spoluprácu medzi Európskym parlamentom a nejakou formou nejakými mládežnickými skupinami, ako napríklad Európsky parlament mládeže, ale ktorá by e, e, bola e, zapracovaná do procesov a, a ich hlasy by boli relevantné a nebola by to len taká ukážka. Čo si myslíte o tomto? Ďakujem. Pán Devesa. Máte slovo a prosím, majte na mysli rečnícky čas. Nepočujeme. Ďakujem pán Casamente za vašu prezentáciu. K e, tým údajom, ktoré ste nám poskytli, keď ste povedali, že zvýšenie účasti mládeže e, sa zvýšilo e, z 20 na 42 Vedeli by ste nám povedať, či toto navýšenie e, sa týkalo skôr e, proeurópskych strán a potom pokiaľ ide o Európsky zbor Solidarity, čo si myslíte? Myslíte, že program si vyžadujete? Viete, že o tom rokujeme s radou. Už e, tu zazneli veci ohľadom Erasmus+, ale čo sa týka tohto zboru, myslíte si, že program potrebuje viac financí a ak áno, e, z akého dôvodu? Ďakujem. pani Jambu. Ďakujem, pán predseda, aj Jus Foru za prezentáciu. Určite viete, že rokujeme o novom programe Erasmus a o Európskom zbore Solidarity. Ciele začlenenia týchto projektov by malo byť e, sociálno-edukatívne programy a tak ďalej. To všetko by malo byť účinné, aby e, to pokrylo aj tých najviac znevýhodnených v Európe aby sme mali výchovné akcie, ktoré sú inkluzívnejšie, mládežnícke organizácie by sa mali viacej zamriavať na tieto skupiny. Mohli by ste vysvetliť, aké ťažkosti, e, akým čelíte pri tej inklúzii a ako tieto programy môžu pomôcť tým viacej znevýhodneným. Danke. Nun als letztes Frau Foran. Teraz pani Foran, máte slovo. Pour votre présentation et pour... Ďakujem za vašu prezentáciu aj prácu. Čím som staršia, tým menej mladých chápem a preto som rada, že ste tu dnes medzi nami. Dve praktické otázky. Bola som na vašom websajte a niekde tam sú všetky kontakty zo všetkých asociácií. To je veľmi dôležité a cenné pre nás, ale chýbajú tam kontakty konkrétne v mojej krajine, v mojom volebnom okrsku, aby sme mali konkrétny dialog. A druhé, spôsob angažovania alebo ktoré sa menia. Mladí nás príjemne prekvapujú e, tou mobilizáciou pre eurovorby alebo mobilizáciou aj pre klimatické zmeny, ale niekedy je ťažké pochopiť dôvody, ktoré sú aj vo svetlách inštitúcií je veľa vecí a veľa projektov, ktoré sa robí, iniciatívy. Máte nejaké ukazovatele, ako hodnotíte výsledky vašej práce a aby ste nás o tom aj informovali. Ďakujem. Danke und jetzt geben wir weiter yes. an Herrn Kasamenti. A teraz e, pán Karaventy. Takže e, index e, pokroku mládeže Youth Progress Index. V podstate sme merali kvalitu života mládeže nad rámec ekonomických ukazovateľov, čiže zamerali sme sa na tri rôzne hlavné ukazovatele základné ľudské potreby, E, e, blahobyt a e, príležitosti. Čiže nedali sme stranou, dali sme stranou ekonomické meritka a zamerali sme sa na zhromažďovanie údajov o týchto troch hlavných klastroch so 60 indikátormi v týchto troch oblastiach. Napríklad jeden z kľúčových výsledkov bol, keď sme sa spojili s vami a e, že by sme sa mohli spojiť s vami a povedať vám k tomu niečo viac, ale jeden z kľúčových výsledkov bolo, že čím viac priestor majú e, mládežnícke organizácie v krajine, tak e, tým lepší bude ten pokrok mládeže Vidíte to aj na našej web stránke, takže ľahko tam je vidieť, akým spôsobom všetky tieto výsledky, ku ktorým sme sa dopracovali, že sú zaujímavé aj nad rámec HDP. Potom ďalšia vec, že korelácia indexu eh, z HDP je krajiny s odlišným HDP môžu mať rozličnú výkonnosť. Sú opatrenia, ktoré môžu orgány urobiť nezávisle od financovania, čiže máme tu o celý rad e, kľúčových výsledkov e, na základe tohto indexu e, Youth Progress, čo by mohlo byť aj pre vašu prácu zaujímavé, teda mať takúto evidence-based policy. Pokiaľ ide o spoluprácu, medzi Európskym parlamentom a e, so skupeniami mládeže, mládežnickými organizáciami. Naša misia je byť hlasom mladých ľudí v Európe, čiže my by sme radi spolupracovali s vami všetkými. Zaujímavá, zaujímavý mechanizmus účasti mládeže je v Rade Európy je co-management, čo znie ako veľmi zvláštny koncept, ale v podstate ide o to, že mladí ľudia majú v rozhodovaciu právomoc ako eh, vládni úradníci v Rade Európy. A to je forma účasti mládeže s tým, že mládež, mladí ľudia naozaj eh, majú slovo pri rozhodnutiach. To je čosi, čo veľmi podporujeme. Princíp, ktorý veľmi podporujeme. Ale áno, potrebujeme eh, pravidelnejšie a štrukturálne e, spôsoby zapájania mladých ľudí. Podujatia sú super, ale je tam vyššia potreba v rámci EÚ, e, dialog mládeže EÚ, takisto e, intenzívne sme pracovali na tomto procese počas uplynulých 5 rokov. Bohužiaľ, nie som schopný teraz vám dať presné informácie o tom, ako mladí ľudia hlasovali, ale mm, alebo teda volili, ale um, e, môžem vám dať tie informácie e, následne, pokiaľ je o viac financovania pre Európsky zbor Solidarity. My e, veríme e, v potrebu e, e riadneho financovania, e, aby sa zabezpečilo, že tie organizácie sú podporované v ich práci a že to nebude len odkliknutie ďalšia mladá osoba, čo sa týka vysielania mladých ľudí, takže nejde len o to, aby sa to robilo takto e, čisto z, z dôvodov počtu. Potom investície do občianskej spoločnosti, samozrejme to je vždy dobré, tam sa nikdy nedá pochybiť investovaním do občianskej spoločnosti, čo sa týka e, znevýhodnených mladých ľudí a e, inkluzívnejší Erasmus+. plus. Samozrejme, toto je naše hlavné tvrdenie počas uplynulých rokov. Jedna z hlavných, jeden z hlavných bodov, keď sme začali pracovať na Erasmus+, plus, je lepšie financovanie pre, pre všetky druhy bariér, ktorým by mohli čeliť mladí ľudia a ktoré im bránia v účasti e, na procese mobility, či už ide o e, fyzickú prekážku alebo že nie ste tak znali e, nového jazyka. Čiže investícia do tohto aspekta, aspektu je naprosto kľúčová. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne pán Kazamenty, pani Lantaj, ďakujem za vašu prítomnosť, za vaše podrobné odpovede, za vaše prezentácie. Je pre nás veľmi dôležité, aby sme účasť mládeže ešte ďalej rozširovali, aby sme ju posilňovali pre našu spoločnosť a pre budúcnosť. Je to veľmi dôležité, preto ma teší, že ste dnes medzi nás prišli a že sa čoskoro uvidíme znovu.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 Dobre, takže pokračujeme ďalším bodom. Prezentácia výťazov Európskej kultúrnej ceny pre mládež. Už je e, takou zaužívanou tradíciou, že e, výbor kult a predstaví troch, e, tri výťazné týmy Európskej e, Karlovej ceny pre mládež. E, aby tu predstavili svoje e, projekty. Teší ma, že môžem predstaviť troch zástupcov troch výťazných tímov za 2019 z Talianska, Fínska a Rakúska. Takže vítajte v našom výbore. No, dúfam, že ste sa dostali do tejto miestnosti. Können Ich stelle jetzt ganz kurz... Äh... Dobre, takže v krátkosti by som predstavil výťazov. Začneme Fabianom Katanianom a Aliče Plata z, z Talianska, ktorý predstavia projekt Eurofonika. To je prvá cena. Ida Eurola a Ville Jara predstavia projekt Your European Citizenship. Európskeho parlamentu mládeže z Fínska. E, toto bolo e, ocenené dru, druhou, druhým miestom. A potom kanál Jasar a Ikerazene Buchra z Rakúska e, prezentujú projekt Moslimy proti antisemitizmu. To je tretie miesto. Tieto dámy sedia na pódiu. Nemôžu tu sedieť všetci, takže tých držiteľov by som potom prizval na pódium. A teraz začneme treťou cenou pani Jasar a pani Buchra z Rakúska. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za eh, Karlovú cenu pre mládež a že máme možnosť dnes predstaviť náš projekt, náš projekt Muslimovia proti antisemitizmu. E, e, tam ide o to, aby e, sme vytvorili citlivosť európskej mládeže voči antisemitizmu, aby pochopili antisemitizmus, ale nie len, aby ho pochopili, ale aby aj mohli proti nemu bojovať. Rok a pol sme sa venovali tejto tematike, len sa chcem opýtať kvôli slajdom. Takže cieľom je senzibilizovať e, e, mladých moslimov. Na to sme aplikovali rôzne témy, aby sme osvietili tému antisemitizmu z rôznych e, zorných uhlov. Ide najmä o vytváranie povedomia e, s dôrazom na vzdelávanie a e, stretávanie sa. Sú tu hlavné piliere E, streta- e, vzdelávanie, stretávanie sa a zapamätanie si, lebo podľa nášho názoru toto je možnosť, ako možno udržateľne bojovať alebo teda vytvárať citlivosť proti e, antisemitizmu a ovplyvniť mladých ľudí v ich myslení. To si vyžaduje porozumenie, ale aj poznanie židovskej komunity, ale a zároveň aj pochopenie a povedomie E, e, za historickú zodpovednosť mladých Európanov a Európaniek. Tá časť vzdelávanie, to sme vypracovali s expertízou rôznych osobností, ktoré pracujú v židovskej oblasti, čiže e, archív alebo teda židovské osobnosti, ktoré poskytli náhľad do židovského života aj s historickými koreňmi, ale aj pohľad na súčasný antisemitizmus. Samozrejme, dôležitá súčasť projektu bola zameraná na to, že sme vytvorili e, priestory na stretávanie sa moslimskej a židovskej komunity, aby sme toto pochopenie šírili na obidvoch stranách. Máme uh, uh, košer iftá, iftárov a uh, pozval, boli sme pozvaní na E, e, Šabezovú večeru a to nebolo len stretnutie so židovskými osobnosťami, ale e, ľudí spoznávali sme židovské inštitúcie, synagógy, respektíve židovské múzeum. Toto bolo pre nás veľmi dôležité. Keď tá pamäť nie je dôležitá len z historického hľadiska, ide o to, aby sa vytvorilo prepojenie k súčasnosti a k súčasnej situácii. Nevyhneme, nevyhneme sa tomu, aby sa niečo také nezopakovalo, ak sa neponaučíme do budúcnosti a budeme sa, budeme sa obozretne pozerať do budúcnosti a na súčasnosť. Čiže veľká časť projektu súvisela aj so vzdelávaním o holokauste, čiže mali sme veľkú čest spoznať Eh, jednu eh, eh, ženu, ktorá prežila koncentračný tábor v Osvienčime a rozprávala sa ehm, s návštevníkmi. To bolo prvýkrát, čo prišla takáto osoba do moslimskej organizácie. Potom sme navštívili historické miesta. To bolo dôležité pre mládež, aby, že navštívili toto, toto miesto a videli tieto svedectvá. Potom sme e, takisto spolupracovali s viacerými pamiatkovými službami. No a na záver bolo jedno veľké záverečné podujatie. Viacerí e, E, členovia katolíckej komunity, židovskej aj moslimskej komunity sa zapojili, viacerí veľvyslanci sa zapojili do tohto záverečného podujatia, pretože ešte nikdy predtým takýto projekt nebol zrealizovaný, čiže bolo dôležité, aby sa to vnímalo pozitívne. Bohužiaľ, Dostali sme Karlovú cenu a zároveň sme si uvedomili, že vo Viedni sa stalo niečo, teda e, umelec, e, fotograf Luigi Toscano mal výstavu vo Viedni a um, um, vlastne e, vystavoval portréty uh, z časových historických svetkov a Ehm, tieto fotografie boli zneúctené, e, pomalované e, a bohužiaľ sa to stalo len vo Viedni a my sme sa rýchle zmobilizovali a povedali sme si, že nie je miesto v našom meste pre antisemitizmus, pre rasizmus a e, zorganizovali sme tichý protest. No a 10 dní sme strážili tieto fotografie deň aj noc Dostali sme veľa e, podpory od občianskej spoločnosti a od spoločnosti. E, Prichádzali za nami ľudia z židovskej z židovských organizácií, rabíni, ktorí nám nosili e, jedlo a pitivo, čiže bola to veľmi pekná, príjemná atmosféra, ktorá bola vytvorená, aj keď to bola dosť smutná príležitosť. A všimli sme si, že uvedomili sme si, že spoločne sa môžeme zasadzovať za antizemitizmus, za nevraživosť a E, môžeme mať takéto miesto v našej krásnej Viedni, v našom krásnom Rakúsku. A bola to pre nás vynikajúca skúsenosť a ukázalo nám to, že e, našimi projektmi môžeme aj naďalej dávať takéto signály a v tomto duchu sa môžeme ďalej angažovať. Veľmi rozhodujúce to je pre naše vzájomné pochopenie a e, na tichom procese sa zúčastnili aj osobnosti z zahraničia a povedali nám, prišli sme z zahraničia, pretože to je pre nás veľmi dôležité a Washington Post tiež publikoval informáciu o našom proteste. Takže e, tú e, angažovanosť občianskej spoločnosti nemôžno podceňovať. No, mám veľkú radosť, že Katarína Šnur bola jedna z vyslankyň pre tú tému. Veľmi rýchle pochopila, že tento projekt má potenciál pre celú Európu a hneď na začiatku projektu sa s nami kontaktovala, prišla do Viedne a rozpoznala potenciál projektu a sprevádzala nás počas celého projektu. Často nás pozývala aby sme predstavovali e, náš projekt ako úspešný príbeh. Nie len ona, ale aj mnohé ďalšie veľvyslanectvá Spojených, veľvyslanectvo Spojených štátov amerických nás podporovalo, takže toto som tiež ešte chcela zmieniť. Udržateľnosť e, je pre nás dôležitá v našej práci s mládežou a chceme spustiť e, <clears throat> projekty, ktoré majú tému udržateľnosti, obsahujú tému udržateľnosti. Máme e, e, publikáciu, ktorá obsahuje články expertov, ktorí sa podielajú na našom projekte. A tu ide predovšetkým o to, aby sme iným organizáciám umožnili, aby videli, ako je možné vytvoriť takýto projekt a dosiahnuť, čím, aby sa čím viac ľudí zasadzovalo za ľudské práva a bojovali aj proti antisemitizmu. Toto je príležitosť, aby sa aj iné mladženské organizácie mohli oboznámať s tým, ako e, koncipovať takýto projekt. Máme tu niekoľko exemplárov tejto knihy a radi vám to odoznám. Žiaľ je to len v Nemčine, ale je k tomu aj angli- informačná brožera v angličtine. Toto sú naši partnery. Máme množstvo e, spolu pracujúcich židovských organizácií, ale aj viaceré veľvyslanectvá. Takže toľko z našej strany a teším sa na vaše otázky. Ďakujem za vašu pozornosť. Meine Hochachtung und mein Respekt. Ďakujem. Tak eh, rád by som vyjadril uznanie vášmu projektu. Je to veľmi dôležité. Moja, moja mama prežila holokaust. No a to, že vlastne teraz s takým odstupom začíname s touto témou, e, naznačuje, že ten vývoj je naozaj hrozivý. A e, to, čo robíte, je, je naozaj nezbytné pre mierový rozvoj e, spoločnosti, ktorá akceptuje rozmanitosť. Chcem vám dať príležitosť, kolegyne, kolegovia, aby ste mohli položiť otázky. Prosím, aby ste e, sa vyjadrovali stručne, maximálne jednu minútu, pretože sme v časovej tiesni. Petra, nech sa páči. Ja no, vlastne ani nechcem položiť otázku, chcem sa len poďakovať. Myslím, že toto je veľmi dobrý projekt a žiaľ, žiaľ ešte stále je potrebný. A páči sa mi, že sa moslimovia ujali tejto úlohy. To je dosť neobvyklé a myslím, že to v tejto forme ešte niečo také nebolo. Takže nie sú to páchatelia, ktorí sa ujímajú tejto témy, Nemci alebo, alebo niektoré iné národy to často však tak aj býva, ale že sú to vlastne aj e, ľudia iného náboženstva, ktoré je tiež predmetom útokov, že sa oboznamuje s touto tematikou a zasazuje sa za to, aby tu nebol antisemitizmus a jednoducho povedali, že antisemitizmus v našich spoločnostiach nemá miesto. A aj to, že vlastne e, moslimský antisemitizmus nemôže mať miesto v našej spoločnosti, že nám záleží na solidarite našej, solidarite našej spoločnosti. Takže dúfam, že budete v tejto práci pokračovať. Ďakujem veľmi pekne. Cena mládeže e, je pre nás veľkým uznaním na úrovni EU a ďakujem za vašu poznámku. E, jednoducho je dôležité, aby každý prispel svojim dielom v tejto práci. Áno, aj iní sú diskriminovaní a to je naša zodpovednosť, aby sme sa tomu venovali. Ďakujem. Pani Šojdrova, nech sa páči, máte slovo. A ja sa chcem predovšetkým poďakovať. Chcem predovšetkým poďakovať za tú vašu iniciatívu, pretože... Chcem sa vám poďakovať za vašu iniciatívu. Začali ste s týmto projektom a iste ste to nerobili s tým, že chcete nejakú cenu, ale robili ste to z presvedčenia, že je potrebné bojovať proti antisemitizmu, že antisemitizmus nie je niečo zlé, že je potrebné, aby tu prebiehal dobrý medzináboženský dialog. To si veľmi vážim a vážim si tých, ktorí vás navrhli na tú cenu. Prajem vám, aby to pre vás bol impuls, že to jednoducho má zmysel. Frau Yenbu, Salima. Pani Yenbu, nech sa páči. Donc moi je vais juste... Euh, len by som pogratulovala a naozaj veľmi poďakovala a dúfam, že je to len začiatok a že budete mať e, veľa mladých následovníkov, ale som veľmi smutná, že si nemôžem vašu knihu prečítať, pretože je po nemecky, takže otázka je, ako by sme vám vy mohli pomôcť, aby sa táto kniha napríklad preložila do viacerých európskych jazykov. Či je to možné nejak takto prispieť a vyzývam všetkých poslancov, aby nad tým pouvažovali, pretože táto skúsenosť by sa mala rozšíriť do všetkých európskych krajín. Ja, um, besten Dank an... Ďakujem, ďakujem za obe e, tieto vystúpenia. Áno, ten návrh, aby sme to preložili, to je dobrý návrh. E, musíme samozrejme sa postarať o to, aby sme na to získali financie, ale bolo by dobre, keby sme to urobili. A ďakujem aj za vašu pochvalu. A my si tiež myslíme, že sa iba rozbiehame. Áno. Ehm, vlastne rok nám trvalo, kým sme ehm, ani dobre nevedeli, ako ľudia budú reagovať. Najmä v moslimskej komunite je to veľmi citlivá téma. Ale bolo to dôležité, boli sme, mali sme dostatok odvahy a to sa vyplatilo. Takže ehm, veľmi nás zaujíma, ako to bude pokračovať a s radosťou očakávame budúcnosť. Pridávam sa ku gratuláciám bojujete v aktuálnom svete, keď si spomenieme na atentát v Hal, útok na mm, moši, mešitu e, vo Francúzsku. To je naozaj súčasne veľmi citlivá téma. Gratulujem k tejto iniciatíve a podporujem tú myšlienku prekladu vašej knihy a ja by som chcela vedieť, keďže sme na pôde EP, či máte vzťahy s inými moslimskými asociáciami, aby váš projekt mohol sa ďalej rozvíjať. Ja, um, ehm, in moment ist es... Um... Áno. No teraz ešte nemáme kontakt s inými e, medzinárodnými mládežnickými organizáciami, ale ale celkom iste sa tomu budeme venovať. Možno by bolo dobré, keby sme vám zanechali naše kontaktné údaje, aby sme zostali zosieťovaní. Ďakujem, ďakujem pani Bocha, pani Jasara, ďakujem za vašu dôležitú prácu a dúfam, že sa tomu budete venovať ďalej spoločnosť sa musí dozvedieť o vašom dôležitom zápase proti antisemitizmu a proti každej forme diskriminácie. A dúfam, že váš projekt e, vlastne bude príkladom boja proti e, iným formám rasizmu, napríklad proti anticiganizmu. Takže ďakujem veľmi pekne a e, ďakujem a prosím, aby na pódium prišli ďalší e, držiteľia ceny.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 Vítam Idu Erolu a Viliara. Oni nám predstavia projekt Your European Citizenship, e, vaše európske občanstvo. Je to projekt Európskeho mladického parlamentu e, z Fínska. A tento projekt získal druhú cenu. So we represent the European Youth Parliament. Zastupujeme Mládežnický parlament e, e, Európy v Fínsku a projekt Európske občanstvo. Je to, sú, náš parlament je súčasťou e, Európskej siete, má asi 40 národných výborov. Európsky parlament mládeže neexistuje len v Európskej únii, ale je aj Norsku, Švajčiarsku, Arménsku, Gruzínsku. Aj tam sú národné e, výbory Európskeho mládežnického parlamentu. Je to vlastne vzdelávací projekt a naše podujatia nepodporujú politické strany. My diskutujeme o politike, ale nemáme, nezaujímame politické stanoviská. Je to mládežnická organizácia, Takže podujatia organizujú mladí ľudia a mm, e, je to vlastne práca pre mládež a robí ju, robia ju mladí ľudia. A sú to mladí ľudia, ktorí sú mladší ako 25 rokov. Máme podujatia po celom Fínsku. Snažíme sa poriadať ich vo viacerých e, regiónoch, nie len v hlavnom meste. Náš projekt má dva kľúčové komponentky. Najprv sú to teda e, e, školské zájazdy a potom e, stretnutia v škole. Ide o to, ako vlastne čo najlepšie je spropagovať naše podujatia. Potom Hm, prišli sme na to, že by sme mali urobiť e, malé podujatia v školách, kde hovoríme o našich aktivitách a prostredníctvom e, sociálnych médií e, robíme marketing. Rozšili sme prezentáciu našich školských zájazdov a teraz je to oveľa širšia aktivita, ako to bolo predtým. A Nejde len o propagáciu našich aktivít, ale ide o poskytnutie všeobecných vedomostí o Európskej únii a o Európe ako takej a ide o vzdelávanie v európskom občianstve a o to, aby e, poslucháči uvažovali nad, svojej úlohe v, nad svojou úlohou v Európe. Je to teda podujatie, ktoré organizujú mladí ľudia pre mladých ľudí. Prezentáciu, prezentácie prebiehajú vo všetkých školách po celom Fínsku. Žiaľ, nemáme zdroje, aby sme navštívili aj vidiecké školy, pretože väčšinou sú naši dobrovoľníci z veľkých miest a je veľmi ťažké vycestovať do vidieckých oblastí. Naše zasadnutia sú našimi hlavnými podujatiami. Robíme aj iné podujatia, menšie, ale tieto zasadnutia, e, zasadnutia parlamentu sú vlastne hlavnými zasadnutiami. A sú to medzinárodné podujatia, na ktorých sú mladí ľudia z celej Európy a hlavne ide vlastne o simulovanie práce Európskeho parlamentu napomáha to team buildingu, delegáti sa zoznamujú, zoznamujú vzájomne, potom sa rozdelia do výborov. Takže máme napríklad aj výbor pre kultúru. Diskutujú o súčasných e, e, záležitostiach Európy. A posledný deň máme plenárne zasadnutie, na ktorom e, diskutujeme o uzneseniach, ktoré výbory navrhujú. No a potom schvalujeme uznesenia a máme e, na zasadnutí delegátov, ktorí sú z celého Fínska, e, ktorí sme získali počas školských zájazdov a potom máme tiež e, hostí z, zahraničia, ktorí vlastne majú už dlhšiu skúsenosť s touto prácou. No a toto je veľmi dobrý spôsob naučiť sa, čo vlastne Európsky parlament robí. A môžeme diskutovať o jednotlivých témach. Pre našich členov a to e, je veľký prínos, pretože v, e, v školách sa neučia až tak mnoho o Európskej únii, ale toto je dobrá príležitosť ehm, podujatia prebiehajú v angličtine, niekedy je to trošku výzva pre mladých ľudí, ale pozbudzujeme mladých ľudí, aby sa učili angličtinu a samozrejme neočakávame, že naši členovia budú, budú perfektní, ide o to, aby sa učili. Podujatia organizujú dobrovoľníci, máme hlavných organizátorov a mm, organizačné týmy. Po tomto zasadnutí nám záleží na tom, aby e, naši účastníci mali priateľov po celej Európe, e, aby mohli cestovať, aby sa mohli zúčastňovať na podobných zasadnutiach v zahraničí. A záleží nám na to, aby sa ľudia vzdelávali, aby získavali zručnosti v medzikultúrnom dialógu, v prostredí rozmanitosti a celkovou misiou parlamentu mládeže je pozbudiť mladých ľudí k aktívnemu občianstvu, aby pochopili zásady medzinárodnej spolupráce a aby s tým začali už v mladom veku. Tu máme nejaké číselné údaje za rok 2018 Mali sme 4 zasadnutia vo Fínsku. Zúčastnilo sa 500 účastníkov. Mali sme 24 školských prezentácií a mm, teraz e, ich budeme mať 40 a počet rastie. A, a tiež sme tam mali e, zúčast, účastníkov zo 40 rôznych krajín. Ďakujem za vašu pozornosť. Ak chcete vedieť viac, Naštívte našu e, stránku a tiež sa môžete dozvedieť, čo Európsky parlament mládeže robí vo vašej krajine. Herzlichen Dank für die Präsentation und Ďakujem za prezentáciu. A myslím, že aj my ako členovia Európskeho parlamentu vieme, aká dôležitá je znalosť o našej práci. Keď sa pýtame našich občanov, mm, práve som si to všimol cez víkend, keď som cestoval, ako ľudia málo vedia o našej práci a ako veľa nesprávnych informácií koluje. Preto je dôležité takto vzdelávanie v každom z našich členských štátov, aby Európsky parlament naozaj e, vystúpil z tieňa e, neznámeho. Preto považujem túto prácu za dôležitú. E, nech sa páči, máte možnosť klásť otázky. Niklas, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za prezentáciu. Ja som sa zúčastnil na takomto zasadnutí v jednej zo škôl v Nemecku a tento koncept eh, vlastne <clears throat> je známy v celej Európe, ale eh, súhlasím eh, s predsedom, že máme problém so vzdelávaním, lebo ľudia jednoducho nevedia, ako sa rozhodnutia v Európe príjmajú, ako Európsky parlament, Európska rada, Európska komisia pracujú, alebo ako spolupracujú, respektíve nespolupracujú. Takže práca, ktorú robíte, je veľmi dôležitá. Musíte zaplniť tú medzeru, ktorá, ktorá je vo všetkých eh, školských osnovách. Ale zaujíma ma, ako získavate financie na svoju prácu a ako by sa to financovanie dalo zvýšiť, aby každá škola v Európe mala skúsenosť s touto prácou, ktorú ste práve opísali. Európsky parlament mládeže e, pracuje v celej Európe a zdroje máme z rôznych zdrojov. Vo Fínsku väčšina zdrojov prichádza z Ministerstva kultúry a vzdelávania. Máme tiež nejaké projekty z eh, kancelárovského parlamentu a niektoré projekty financuje program Erasmus+, takže Erasmus je veľmi dôležitý pre náš parlament. No potom máme projekt eh, Pochopme Európu, nie je to ten istý projekt ako ten náš, ale je to projekt, ktorý súvisí s našou prácou a funguje to v Rakúsku, v Holandsku a sú to vlastne akoby jednohodinové mini e, zasadnutia Európskeho parlamentu mládeže v školách a takto rozširujeme našu prácu. No a financovanie je z rôznych zdrojov ale teda ministerstva a Erasmus Plus sú vlastne rozhodujúcim zdrojom financovania pre Európsky parlament mládeže. Pán Hademov, máte slovo, nech sa páči. E, iskem do pozdravia tezi mladých hore za to, ako je tu práve. Ďakujem. E, chcel by som sa poďakovať týmto mladým ľuďom za ich prácu, ktorú <clears throat> vykonávajú. Ja som sa zapojil do podobných iniciatív, som učiteľ a keď som v Bulharsku, tak veľmi rád chodím po školách a stretávam sa s e, študentmi. Moja kampaň, ktorú som spustil, <clears throat> má názov Objavme Európsku úniu. A naozaj e, starší študenti, teda tí, ktorí čoskoro budú e, e, sami príjmať rozhodnutia, vedia veľmi málo o Európskej únii a jej rozhodovacích procesoch. Takže ešte treba, treba urobiť veľa pri vzdelávaní o Európskej únii. Ďakujem. ďakujem, hovorí pán predseda. Srdečne vám ďakujem a ešte raz vám gratulujem k tej druhej cene. a som veľmi rád, že ste takto akční a angažovaní a ja dúfam, že nás ešte dlho vašou prácu budete, budete tešiť, pretože pre našu spoločnosť a pre Európu je veľmi dôležitá. Ďakujem. Thank you. Thank you.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

Alice Plata und Fabiano Catania aus Italien. Alice Plata a Fabiano Catania z Talianska. Veľmi rád by som vás tu na podiu privítal. Oni predstavia projekt Eurofonika. Ten získal prvú cenu. Prvé miesto, nech sa páči. E, salve a tutti, innanzi... Zdravím všetkých a predovšetkým by som vám rada chcela poďakovať za túto príležitosť, za to, že ste nám udelili túto cenu a že ste nám dali aj čas, aby sme mohli hovoriť o našej práci. Už niekoľko rokov e, univerzity v celej Európe spúšťajú projekty, ktoré chcú komunikovať a aktivovať európsku mládež keď som si vypočula, aké sú projekty našich kolegov, tak vidíme, akú veľkú hodnotu úlohu zohrávajú. Ale rovnako vidíme aj ťažkosti, a síce, aby e, sa dostali ku všetkým, hlavne k mladým. Nie len v Európe, ale aj na svete. My ako sieť univerzitných e, rádi sme sa rozhodli využiť naše skúsenosti a našu vášeň pre médiá, aby sme vyslali posolstva občianstva do celej Európy. Náš projekt sme nazvali Eurofonika. vychádza z College Radio a je príkladom toho, čo môžu univerzitné rozhlasové štúdia urobiť. College Radio sú špecifické média, rozhlas je médium, ktoré funguje už e, veľmi dlho ale vďaka spolupráci s novými sociálnymi médiami, televíziou a tak ďalej došlo k vývoju a mnohí mladí ľudia, ktorí ktorí začínajú pracovať v tejto oblasti, nachádzajú možnosť komunikovať a tiež uvázať do praxe e, svoje skúsenosti z technológií. Budem sa venovať predovšetkým našej asociácii, ktorá pracuje v rámci College Radio. Radony je jedna zo zložiek projektu Eurofónika. Kandidovali sme na túto cenu, pretože chceme aktivovať metódu, ktorá umožňuje každý týždeň v mesiaci a každý deň v týždni spolupracovať. Netýka sa to všetkých národností, hlavne kvôli nedostatku rozpočtu. Máme viacej ako 30 e, eh, takýchto college radio Jednak e, tieto rozhlasové univerzitné štúdia fungujú pri univerzitách a veľmi často sú to asociácie založené na dobrovoľnej účasti. Nikto nie je za túto prácu platený či v eurofonike alebo v pôsobení v univerzitných rozhlasových štúdiách 31 rozhlasových e, univerzitných štúdií v Taliansku, 300 e, členských e, členov asociácií a tak ďalej. A teraz by som dala slovo Fabianovi, aby sa venoval konkrétne eurofonike. Ďakujem Aliče, ďakujem všetkým za príležitosť sa vyjadriť. Eurofonika, projekt, ktorý vznikol Eh, na základe Európskej spolupráce pre univerzitné prostredie. Ďalšími našimi partnermi, ktorým ďakujeme a ktorí boli dôležití pre úspech, Network Francese, Campus France, španielský network a ďalšie eh, organizácie v Nemecku a grécké Network, ktoré vytvorili také základné jadro projektu Eurofonika. Aký je vlastne cieľ význam vzdelávania v rozhlasovom prostredí, možnosť vzdelávať sa, vytvárať či už klasické rozhlasové obsahy, ako aj obsahy, ktoré využívajú nové modely komunikácie. A to robí Eurofonika od roku 2015. Už sme začali, ale rozšírime k piatú sezónu Eurofoniky ako som už hovoril, začali sme v roku 2015. Posledná sezóna zaznamenala veľké zmeny od roku 2015 do dnes. Na základe skúseností, ktoré sme mali, od formátu live vo Voxbox v Štrasburku. V poslednej sezóne sme rozvinuli náš formát. Je tam 7 podcastov denne v piatok. Potom robíme takú rekapituláciu celého týždňa politických aktualít v Európe, čo trvá cirka 15 minút. Využívame rôzne platformy, a ktoré najviac e, obľúbuje naše publikum. Môže to byť podcasting, Spotify, iTunes a tak ďalej. Pri vzniku sme chceli komunikovať, informovať o EÚ, vysvetľovať, ako funguje, aké sú rozhodovacie mechanizmy v EÚ a nechceli sme nejakým spôsobom zaujímať politické stanoviska. Keďže sme e, rozšírili naše publikum. Na úvod teda predovšetkým univerzitní e, študenti a snažili sme sa pochopiť, e, kde toto naše publikum mm, pracuje, kde sa nachádza, čo ich zaujíma. Sociálne médiá sú v súčasnosti najčastejšie používanými Vďaka sociálnym médiám rozširujeme naše podcasty a našimi najlepšími platformami sú práve podcasty. A za posledné roky vďaka e, skúsenostiam univerzitných rozhlasových štúdií sme rozšírili naše pôsobenie, využívanie videí, využívanie Facebooku, vytvorenie takého sitcomu, Eurofonika je jedným z príkladov aj modelov. Ja dúfam, že je to prvý príklad eh, dlhej a veľkej spolupráce európskych sietí. Spomenul som Francúzov, Španielov, Vytvorili sme nadnárodnú redakciu. Snažíme sa samozrejme ochraňovať a zároveň podporovať našu diverzitu. Robíme plenárne stretnutia, e, vymieňame si skúsenosti, vymieňame si e, rozhlasové mm, vysielania. Môžeš ešte dodať? Schopnosti mladých ľudí sú rôzne. Mnohí, e, ktorí študujú napríklad ako lekári alebo kto chce byť novinárom a tak ďalej, tak e, študenti e, môžu sa zúčastniť tohto projektu a tým pádom máme možnosť spolupracovať medzi viacerými národnosťami aj kultúrami. A ten, kto má samozrejme schopnosť, ktorý vie rozprávať viacerými jazykmi, tak e, má možnosť širšieho pôsobenia. Snažíme sa napríklad e, o to, aby sme pokryli viaceré témy a záujmy lekári, prekladatelia, biológovia, budúci pedagógovia, ľudia, ktorí sa chcú venovať e, európskej politike, ale aj iným. Táto obrovská komunita umožňuje kontinuálnu prácu Jednak nám to umožňuje zdieľať e, názory, vymieňať si názory k rôznym témam a zároveň sa tam stretáva veľmi rôr, rôznorodné publikum. Začali sme s 30 univerzitnými štúdiami, ale stretávame sa aj s publikom, ktoré pochádza e, z, potom už e, z stredoškolského prostredia, e, naše mamy, staré mamy a tak ďalej. Túto aktivitu rozvíjame vďaka EU inštitúciám, e, využívame rozhlasové štúdia v Štrasburgu a to umožňuje mnohým mladým ľuďom prísť priamo do EU inštitúcií, aby pochopili, ako fungujú. College Radio, teda univerzitné rozhlasové štúdia, sú veľmi rozšírené. Všade v Európe existujú tieto platformy. 24 je e, v streamingu na webe. Binance internet systém umožňuje prenos mnohých ďalších rôznych obsahov. Kontaktovali sme Európu a využili sme práve aj to heslo zjednotený v rozmanitosti. Týmto e, sa venujeme viacerým témam. Mnohí, mnohé projekty európskych mladých ľudí sa môžu takto vyslať aj iným európskym mladým ľuďom využívaním sociálnych médií a digitálnych médií. Ďakujem. Ešte by som dodal, čo je zaujímavé. Prvé interviu v Eurofonike bol vlastne vtedy ešte nie, ale súčasný predseda Európskeho parlamentu pán David Sassoli. A mohli by sme teraz pustiť video?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 Thank you very much for coming. Und nochmal meine Gratulation für den ersten Preis, den Sie verdient gewonnen. Gratulujem prvej cene, ktorú ste vyhrali, zaslúženú. Ďakujem za vašu angažovanosť a dúfam, že budete pokračovať v práci. Teraz máme ešte možnosť položiť otázky. Pani Švedrová, máte slovo. Viem, že už e, nemám veľa času, čiže gratulujem k tejto cene. Myslím, že ste zodpovedali všetky otázky v rámci vašich prezentácií. E, takže chcem sa spýtať, pracujete aj študujete? Ste študenti? Ďakujem a gratulujem. Sme niektorí študenti, bývali, bývali študenti a často tí, ktorí už ukončili štúdia, tak ešte majú naďalej kontakt s rozhlasovými štúdiami, aby posúvali skúsenosti mladým. Mnohí z nás ešte ostávame napríklad aj na univerzite. Ja pracujem na mojej univerzite Takže na univerzite v Pize spolupracujem s rozhlasovým štúdiom. Sí, grazie. Eh. Ďakujem. Aliče, Fabiano, ďakujem vám za vašu výnimočnú prácu, za komunikáciu, za nezávislé slobodné informácie a za tie skúsenosti, ktoré zdieľate nielen medzi talianskými univerzitami a vychádzate z autonómnosti a z odpovednosti. Jeden Antonio Megalici, ten mladý novinár, počas e, atentátu v Štrásburgu prišiel o život práve keď pracoval na e, tomto projekte, na tejto veci. Moja otázka, keď vám chceme pomôcť, predložili sme pilotný projekt, ktorý ale žiaľ nebol adekvátne vyhodnotený, aby sme chceli vedieť, akým spôsobom ešte pomôcť vám štrukturálne vášmu projektu Eurofonika. ako pomoc rozšíriť tento projekt na ostatné členské štáty, aby tento projekt mal európske charakteristiky. Kolega, ktorý prišiel o život počas atentátu, áno, je to tak, sú súčasťou redakcie Eurofónika aj vo francúzskom jazyku a spomíname si na obete tohto atentátu, ale neboli by sme radi, keby sa tieto osoby nejakým spôsobom zneužívali, ale myslím, že je to symbolické, e, že tento tragický moment e, poukázal na to vedomie všetkých mladých ľudí v Európe. Existuje network, spolupráca, sieť v Európe a vo svete a vychádza to aj z lingvistických skupín. Ako by ste nám mohli pomôcť? Poprvé, podporiť národné úrady a zastúpenia, aby eh, sme teda eh, mohli cestovať a tak ďalej, ako my pracujeme naše fondy nepochádzajú z verejných fondov, nemáme, nemáme nejaké príjmy alebo investície z komisie. Len raz sme to dostali a sú to mladí ľudia, študenti, speakery, ktorí financujú svoje cesty. Potom je tam nejaká národná sieť, ktorá prispieva tiež finančne. Môžete nám pomôcť tak, že budete podporovať vašim národným úradom a zastúpeniam vo vašich krajinách. Ako Smerilio správne povedal, chceme kreatívnu Európu otvoriť pre rozhlasové štúdia. Je tu e, jazykový problém, keď sa hovorí o tomto projekte Vy to viete veľmi dobre. Hovoriť to je nielen fyzická záležitosť, ale komunikovať je aj umelecká činnosť. A vďaka takýmto projektom môžeme hovoriť o európskych projektoch, ale môžeme hovoriť aj o hudbe, medicíne, o kinematografii. Ja si myslím, že takýmto spôsobom treba pre všetkým postupovať. Ďakujem. Ďakujem za vašu návštevu a všetko dobré. liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben nur noch ganz wenig Zeit. Kolegovia a kolegyne, máme málo času. Teraz by sme prešli na bod rôzne, aby sme toto ešte mohlo urobiť v rámci e, e, prenosu. Pani Faugio, máte slovo, takže veľmi stručne. Sí, muy brevemente quería... Ďakujem. na pôde výboru. Pred eh, eh, výborom by som chcela eh, poukázať na situáciu španielských univerzít v Katalánsku. Ide o to, že riaditeľia už neplnia svoju povinnosť a že zabezpečujú, že univerzity sú priestorom pre slobodu, ale e, využívajú to na etiologické účely a e, poskytujú e, priestory študentom pre demonstrácie a zabráňujú tomu, že milióny študentov v Katalánsku môžu uplatňovať svoj nárok na štúdium a vzdelávanie. Ide tu o viacera, viac ako 800 E, ľudí, ktorí e, zneužili túto e, situáciu. To je dôležitý bod, ktorému sa dnes už nemôžeme venovať. Navrhujem, aby sme to dali ako bod na program, riadny bod na program na jednom z budúcich zasadnutí, aby sme o tom mohli spoločne diskutovať, ak súhlasíte. Dobre, teraz prejdeme k spätnej väzbe k trialogom. Je to posledný bod posledný bod na programe tohto zasadnutia a to sa uskutoční za zatvorenými dvermi. Čiže by som poprosil všetkých prítomných, ktorí nie sú členovia Európskeho parlamentu, aby opustili miestnosť. Ďakujem.